hovoril aj s mnohými členmi rôznych organizácií, ktoré sa snažia o ochranu zvierat. Napríklad v Novej Skoči sa prestalo s takýmito polovačkami, pretože existuje, neexistuje jednoducho dopyt po takýchto, po, e, po takýchto produktoch. A ešte posledný bod, ktorý by som chcel počiarknúť, a to spomínalo EPP, hovorca EPP o tom hovoril, prepačte, zabudol som na vaše meno, ospravedlňujem sa, Andreas, prepačte že musíme byť kompatibilní e, s VTO a s tým absolútne súhlasím. A samozrejme, že táto dohoda umožňuje členským štátom, e, pokiaľ ide o GATT, aby vlastne konali na základe verejnej morálky. A toto by v podstate perfektne um, sa hodilo na tieto kritéria. Takže ja dúfam, že tento výbor sa nevydá do cestou do slepej uličky. A skutočne je potrebné zachovať isté výnimky pre Inuitov a ich tradičný spôsob obživy. Takže myslím si, že by som, hádam, mala dať teraz slovo komisii a mala by som asi povedať, pretože ja som na tomto vypočutí nebola, ale pozerám sa teraz na poznámky a prezentácie, ktoré tam odznieli a myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé. A pán Martin hovoril o tom, o čom som chcela hovoriť ja pretože je mojou úlohou, vážení kolegovia, vám pripomenúť, že nám ide o vnútorný trh. Toto je dôvod, prečo vlastne ustavične bojujeme s výborom pre polnohospodárstvo. Preto je dôvod vlastne, prečo toto nespadá pod výbor pre polnohospodárstvo, pretože toto nie je opatrenie, ktoré by sa malo vlastne zameriavať len na eh, zdravie a pohodu zvierat nás požiadali, aby sme sa pozreli na tento návrh zákazu, o návrh, ktorým sa zakazuje umiestňovanie tuleních výrobkov na trhu. Takže to je kľúčové zameranie. A okrem toho samozrejme e, ide aj o otázku, kde napríklad máme takéto tulenie polovačky, ktoré sa spájajú s nejakým pôvodným obyvateľstvom a tak ďalej, akým spôsobom v tomto pokračovať. A pritom samozrejme e, obhajovať zdravia a pohodu zvierat a nesnažiť sa komerčne presadzovať tieto výrobky na trhu. Toto by som vám chcela pripomenúť, vážení kolegovia, pokiaľ ide o túto rozprávu. A ako vy veľmi dobre viete, samozrejme, že toto je politické rozhodnutie, nie je to e, moje rozhodnutie, ale je to vaše rozhodnutie. Ľudia sa samozrejme stávajú k týmto otázkam rôzne môžete isté veci spochybňovať, môžete sa pýtať, že či by naozaj označovanie výrobkov niečo spôsobilo alebo nie. Takže vypočujme si komisiu a potom by sme dali pani Volis e, znovu slovo na konci. Takže vypočujeme si komisiu. Máme tu pána Langendorfa a budú nás samozrejme zaujímavať mať celkom prirodzene vaše názory. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za slovo. Niekoľko všeobecných poznámok k tomu, čo som zatiaľ počul. A myslím si, že kľúčová otázka, ktorá by sme sa mali viesť e, v rámci tejto rozpravy. To znamená, že keď sa pozrieme na to obdobie, keď sme pripravovali tento návrh, keď sme reagovali na tú písomnú deklaráciu, tak tu sme si položili tú otázku, čo bude teda fungovať. V týchto sme sa teda zaoberali spomínanom období a snažili sme sa dosiahnuť tie výsledky, ktoré sme si stanovili a jeden z tých kľúčových cieľov boli samozrejme aspekty týkajúce sa blaha zvierat. A vypracovali si viaceré štúdie, vypočuli sme si viacerých účastníkov a zistili sme, že ani úplný zákaz a ani taký systém označovania, značkovania, ako e, spomínala pani e, Wallis, by asi nevyriešil úplne situáciu. Dôležité si uvedomiť, že akým spôsobom zabezpečiť ten pákový efekt. A ako zabezpečiť takýto pákový efekt na Kanadu a iné štáty, a ako ich priviesť tomu, aby zlepšili štandardy, ktoré, platia, ktoré sa týkajú blaha zvierat. No no to sme vypracovali dopadovú štúdiu, ktorý, ktorý, ktorá hovorí, že takýto systém označkovania, ktorý navrhuje pani spravodajkyne, by nedosiahla tento, nedosiahol tento cieľ. A my si myslíme, že ten systém, ktorý sa tu navrhuje, ten by umožňoval stále to, aby sa tulenie, produkt, výrobky z tulenia dostávali na trh. Boli by tam rozličné značky, mohli by to byť napríklad značky špeciálne pre tulenie produkty, pre produkty inuitov a tak ďalej. Toto by mohlo byť, tak povedať, zmetočné pre spotrebiteľov. A myslím si, že toto by nezabezpečilo dostatočný pákový efekt na to, aby krajiny, ktoré vykonávajú tento lov, zmenili svoje, pra- svoje praktiky. A potom ešte krátka poznámka, ktorá sa týka výnimky pre Inuitov. V našom návrhu Inuiti by mali výnimku e, z toho zákazu, bol to, teda bol to by to zákaz výnimkou, a oni by nemuseli požiadať o túto výnimku, tu mali automaticky. A tu sme reagovali na tú požiadavku, ktorá bola v tej deklarácii a zároveň to je politický záväzok, ktorý spomenul predseda Barózo pri viacerých príležitostiach. My si nemyslíme, že by bolo rozumné alebo želateľné obmedziť nejakým spôsobom túto výnimku pre inovitov, lebo jednoducho sú tam isté socioekonomické záujmy. To znamená, že my by sme boli proti tým, ktorí by sa snažili čo najviac zúžiť túto výnimku pre inovitov, kde by sa snažili vylúčiť aj komerčný, komerčný alebo predaj týchto produktov. Dobre je si pozrieť podľa mňa tú definíciu toho, kto sú inoviti, a tu sa môžeme riadiť tým, čo vypracovalo ICC a my by sme boli ochotní s touto cestou, ale samozrejme iba vtedy, ak by sa nám podarilo vyjasniť tento celý koncept a nie v zmysle zužovania tejto výnimky pre Inuitov. Potom ešte záverečná pripomienka, ktorá sa týka lovu v malom rozsahu. My si nemyslíme, že tu mala byť výnimka, toto malo, mohlo byť výnimku v rámci tohoto návrhu a že by sa takto podarilo vyriešiť tie problémy, ktoré súvisia s VTO, ako heslo spomínam nediskrimináciu. Toto mohli byť isté ustanovenia, ktoré by dovolili zadefinovať isté špecifické okolnosti v špecifických krajinách, ktoré by sa mohli zohľadniť. A to boli isté okolnosti, ktoré by sa posudzovali pri žiadosti o výnimku. A tieto špecifické okolnosti by zahrňali napríklad aj lov v malom rozsahu. My si myslíme, že nie je, pot, nie je nevyhnutné toto vylúčiť. Tu musíme zohľadniť aj hľadisko VTO. A potom dôležité, aby sme tu nemali diery v legislatíve, ktoré by jednoduchým, spôsobom mohli byť zneužívané. To znamená, že je to viacero dôvodov, pre ktoré my by sme chceli apelovať proti vylúčeniu e, lovu v malom rozsahu z tohoto návrhu. To znamená, že my sme chceli poprosiť pani Wallis, aby zohľadnila lov v malom rozsahu a nevylučovala tie ostatné veci. Potom tu ešte bola posledná otázka, ktorá odznela na tom vypočutí a to sa týkalo právneho základu tom memorande tam sa spomínalo to, ako je to s tým článkom 95, ktorý sa môže použiť ako právny, právny základ. A myslím si, že dostatočne to bude vysvetlené v tom memorande. To znamená, že časť odpovede na tú otázku je v tom memorande. Myslím si, že je to na strane neviem teraz to presne zľavy, ale nájdete si to tam, keď si to pozriete. Tam bude, tam bu- bude aj judikatúra a môžete si to pozrieť. I think everybody's being very clear. Myslím si, že každý hovoril jasne. A teraz je tu výzva pre pani Wallace, aby našla nejaký koncenzus a kompromis. Neviem, či chcete reagovať na tie problémy, ale sa nikto nehlási o slovo. O slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak sa teda môžem tomuto vrátiť, a chcela by som povedať, že tejto správe, ktorá sa vypracovala veľmi rýchlo a pričom ide o dôležitú tému, ktorá zaujíma ľudí a ktorá má aj dimenziu vnútorného trhu, pričom je to veľmi zložitá téma aj z hľadiska rozhodnutí súdov. Mám isté obavy, že áno, sme tu konfrontovaní s fragmentáciou, lebo členské štáty môžu postupovať rôzne, ale keď sa to budeme snažiť riešiť zákazom, tak to je E, iná situácia ako v prípade kožušín z mačiek a psov. Tam sú jednoducho alternatívy pre iné produkty, ktoré, ktorými prospel takéto zákaz. Pričom e, výrobky s túleňou sú úplne iné. Tu by nikto nemal prospech z toho zákazu. Akorát by to mohlo ohroziť fungovanie trhu istým spôsobom. To znamená, že boli by tu určité problémy v súvislosti s, s, s fungovaním trhu. Mohli by sme to porovnať napríklad s tabakovými výrobkami. A preto sa môžeme zamerať na isté body, ktoré by sme mohli zvážiť a na ktoré by sme mali myslieť. Ktoré by sme mohli zvoliť my ako výbor. Ja ocenujem to, čo povedala komisia a mám pocit, že Áno, myslíme zhruba rovnakým spôsobom. Ja sa nad tým zamýšľam už veľmi dlho. Vy ste vraveli, že aj to označovanie by mohlo byť také zmetočné. Viacerí ľudia na našom výbore pracovali na takomto systéme a myslím si, že by sme mohli pomôcť vypracovať niečo, čo by nebolo zmetočné. Podľa mňa bolo dobré sa to pokúšať, aby sme niečo vypracovali, aby sme mali niečo koherentné. Ja osobne nemám problém spolupracovať s kolegami, ktorí sa snažia akceptovať ten princíp tej písomnej deklarácie, kde ide o lepšie štandardy pre, pre pohodu zvierat a kde je snaha vyvinúť pákový efekt na tretie štáty a kde ide o, aj o rešpektovanie toho pôvodného obyvateľstva. Ja som veľmi ochotná ísť touto cestou, ale z toho, čo som si dnes vypočula, sú tu aj isté názory, sú tu istí ľudia, ktorí chcú podporiť ten návrh, aby sa išlo cez toho značkovania. To znamená, že musíme to posúdiť, čo chce väčšina na našom výbore aj na, na pléne. A ja som otvorená v spolupráci s kolegami a konec koncov ja som končil dôsledku iba vaša keď ja musím zohľadniť tie názory, ktoré vyplynú z našej práce. Ale budem sa snažiť predložiť to, v čo verím že je problematické, je zložité práve v súvislosti s touto legislatívou. A ak, si, ak chceme si vážiť názor ľudí a tú písom deklaráciu, musíme to spraviť koherentným a uvaženým spôsobom. Ďakujem pekne. Ešte by som sa vás chcela spýtať, keď hovoríte, že nie sú žiadne alternatívne produkty, nie som si istá, či to je skutočne tak, či by boli nejaké alternatívne produkty k tulením produktom. No, nie, to je istý spôsob, ako sa to právne interpretuje. To znamená, že ako, ako zlepšiť fungovanie trhu. To znamená, že nikto by nemal prospekt z toho, že by sa to zakázalo. Nie je to žiadne odvodnenie. Dobre, ale ja tu myslím na aspekt spotrebiteľov, pokračuje predsednička. Napríklad, čo sa týka tých kožušín z psov a mačiek, tam sú alternatívy, napríklad umelé kožušiny a spotrebitelia si môžu vybrať. Spravodajkňa. Tu ide ale o, o výrobky, nie len o o tú kožušinu, tak ide aj iné veci. A nech sa páči, ak chcete prihlásiť do diskusie, nech sa páči, môžete to ukončiť. E, ďakujem. Ja bych chcela říct, že som se zistila... Ďakujem, ja by som chcela povedať, že som zistila, že prakticky všetky výrobky alebo tradičné výrobky s tuleňou, e, či už ide o kožu alebo tuk a ďalšie veci sú nahraditeľné, dajú sa nahradiť inými projektami. To znamená, že tu nie je žiadna exkluzivita produktov s tuleňou. Táto neexistuje ani pre Kanadu, ani pre Európu. To je za prvé. A za druhé zdá sa, zatiaľ mi nikto nevyvrátil tvrdenie odborníkov, ktor- že skutočne e, je čím ďalej tým menej tuleňov a že určité demokratická demografická strata tuleňov, mladých tuleňov je do tej miery, že tu je vlastne e, riziko a ohrozenie tohto druhu alebo obidvoch týchto druhov pleňou na našej planete. Za tretie, ja som zistila, že napríklad kanadská vyhláška, ktorá skutočne reguluje a zakazuje nehumánne metódy, táto uh, si e, že musí, musí byť kontrola mrkacieho reflexu predtým, ako stiahnu, e, stiahnu kožu s tuleňou. Takže uh, Myslím si, že toto nie je jediný prípad, e, kedy by bol niekto postihovaný za to, ako sa e, o tieto tulenie stará, keď ich loví. Čo sa týka úplného zákazu, tak vieme, že v Európskej únie sú krajiny, ktoré tento zákaz majú a my e, takisto riešime aj fragmentáciu trhu a problémy vnútorného trhu z hľadiska nerovnosti pravidiel a že pokiaľ by si tí ľudia tulenie kože nekupovali, tak by sa tulenie nelovili v takom veľkom množstve. Takže toto sú skutočnosti a ja si myslím, že aj to verejné vypočutie, ktoré tu bolo, nám takisto jasne ukázalo, ako tie veci vyzerajú a že ten názor, ktorý bol podpísaný 425 poslancami, že tento názor je veľmi konzistentný a že nám to všetko ukazuje, ako to vyzerá. that debate, I think, in terms of exchange of views, and I think Áno, ďakujem pani Rojtová. My máme teraz pozmeňovacie návrhy a pani Volis musí sa pokúsiť dospieť ku konzenzu na základe tých jednotlivých pozmeňovacích návrhov, ako vyzvidím túto celú vec, ako ste pani Volis právom povedali, tak tu sú skutočne veľmi jasné názory. Mm, Jední sa vyslovujú veľmi zásadne za zákaz, druhý eh, chcú mať eh, takú zmiešanú variantu a nevieme, či sa strany budú vedieť k sebe priblížiť. Nechám to na vás, hovorte s tímovými správodajcami a myslím si ale, že pre imič tohto výboru a pre celý Európsky parlament by bolo určite jednoduchšie a lepšie, keby sme mali jednotný názor. Ako som už hovorila, tak z dvoch strán dostávame mnoho e-mailov na túto tému a myslím si, že tu treba nájsť možnosť uh, takého rozumného riešenia, rozumného východiska. Dobre, tak ako, vyzerá, ako to vyzerá s časovým plánom, myslím 2. marca budeme hlasovať podľa nášho časového harmonogramu, takže ešte máte priestor o tom diskutovať, predkladať pozmeňovacie návrhy a prípadne kompromisné návrhy. Dobre, takže ďakujem. Sme 10 minút pred časovým rozvrhom. A čo, kolegovia, takže hádam by sme mohli začať z nejakého dôvodu. V podstate ľudia nie sú tam, kde by mali byť, ale pokiaľ tu máme kľúčových ľudí, tak by sme mohli začať s touto rozprávou. V prvom rade by som chcela spraviť to, že by som vás chcela e, znovu aktuálne informovať na nadväznosti na postup, pokiaľ ide o túto smernicu týkajúcu sa práv Eh, spotrebiteľov. Toto samozrejme považujeme za veľmi dôležitý návrh a ide tam o dvojnásobedné ciele, pretože istým spôsobom by sme mali vlastne podporovať eh, biznis aj vrátane malých eh, podnikov a samozrejme, že by sme mali dodať istú dôveru spotrebiteľom a poskytnúť im prístup k ponukám, ktoré existujú cezhranične v EÚ. Toto rozhodnutie e, padlo medzi koordinátormi, že by sme vlastne e, vytvorili pracovnú skupinu, že by som ju viedla ja ako predsednička, ale mali by sme tam samozrejme aj e, podpredsedov, aj grémium zastúpené, aj politické skupiny, aj rôzne výbory a tak ďalej. Pani Volis Hlasová, tá je z výboru pre právne záležitosti. Dostala som samozrejme aj list od pána Garganiho, ide tam o zmluvné právo a tak ďalej. Sú to veľmi dôležité e, kusy práce, na ktoré sa musíme pozerať v tomto kontexte, pokiaľ ide o túto smernicu týkajúcu sa práv spotrebiteľov. Samozrejme, že máme zvolený pracovný postup, máme rozhodnutie, ktoré padlo po, zo strany politických skupín e, tohto parlamentu. Oni sa nesnažili e, v prvom čítaní dosiahnuť dohodu, boli presvedčení, že to nebude schop, možné proste v takomto krátkom harmonograme časovom toto dosiahnuť, e, aby sme sa dohodli na prvom čítaní. Ale musíme to konzultovať so všetkými aktérmi a musíme skutočne zabezpečiť, aby sme vypracovali veľmi dobrú pracovnú um, smernicu a nechceli by sme sa samozrejme len tak rýchlo niečím prehnať a pritom uh, by zostalo veľmi veľa otázok nedoriešených. Takže bude to pracovný dokument, ktorý vyprodukujeme a hovorili sme aj s pani komisárkou Kunevou o tom, že budeme musieť sfinalizovať tieto záležitosti aj pokiaľ ide o ústne otázky, aj o, pokiaľ ide o rezolúciu, uznesenie v nadväznosti na identifikáciu istých otázok, ktoré budeme identifikovať. A takýto je postup, o ktorom sme hovorili. Vážení kolegovia, myslím si, že viete, že tu ide vlastne o zlúčenie štyroch existujúcich smerníc, vrátanie zelenej knihy, pretože sme sa špecificky zaberali napríklad takými otázkami, ako je predaj pri dverách, rôzne zmluvy e, s spotrebiteľmi a samozrejme princípy plnej harmonizácie. A to je otázka, ku ktorej sme dostali najväčší počet rôznych vyhlásení zo strany rôznych organizácií v celej EÚ. A samozrejme, že je tam veľmi veľa detajlov, e, také veci ako sú spoločné definície, obchodníka, e, spotrebiteľa, slušn- čo je napríklad definícia slušnej zmluvy a tak ďalej, um, po, objednávka prostredníctvom mailu, faxom a tak ďalej. Sú to rôzne druhy uh, takýchto uh, zmluv, ktoré sa uzatvárajú so spotrebiteľmi. A samozrejme, že právo stiahnutia sa zo zmluvy harmonizácia patričných e, počet dní, hovorilo sa o 40 dňoch. A samozrejme, že pokiaľ ide o predaj e, spotrebiteľského tovaru, samozrejme, že je potrebné zachovávať aj hm, dobu záruky. Niektoré členské štáty majú dlhšiu záruku ako dvojročnú my sme trvali na dvojročnej záruke. Samozrejme, že existujú rôzne rozdiely, pokiaľ ide o spotrebiteľské práva, ale e, v tejto pracovnej skupine samozrejme musíme riešiť všetky tieto otázky, ktoré sa tu vynárajú. Plus samozrejme právnu istotu e, v nadväznosti na spotrebiteľa a obchodníka. Mali sme jedno stretnutie, kde sme sa špecificky rozhodli, že sa chceme pozrieť na aspekty e, hodnotenia dopadu a Veľmi veľa otázok tu vtedy sa objavilo a odznela aj prezentácia v nadväznosti na to, ako vlastne toto hodnotenie dopadov viedlo k tomu e, materiálu, ktorý máme na stole. A prečo napríklad digitálne služby, ktoré sú vyňaté z rozsahu tejto smernice? Pretože odpoveď komisie zniela potom tak, že vlastne neboli dostatočné údaje, ktoré by hovorili o tom, že by sa to malo zapracovať práve do e, tejto smernice. A potom sa hovorilo o týchto štyroch smerniciach a o synergii a tak ďalej. Pán Harber rozmýšľal o samoregulácii a o tom, prečo sa samoregulácia vlastne z toho vynechala, ale ona sa nevynechala. My potrebujeme vlastne istý legislatívny rámec, a samoregulácia by vlastne prišla potom ešte navyše, o tom sme hovorili v našej pracovnej skupine a potom tam bola ešte otázka, ktorá odzniela zo strany pani Gebhardt, prečo niektoré um, prvky sú plne harmonizované, prečo niektoré nie sú plne harmonizované. Takže o tomto sme dosť detálne hovorili. A jedna z otázok, eh, ktoré sme predložili, a komisia bola taká láskava, že mm, povedala, že bude v tomto pracovať ďalej. My sme chceli vedieť, samozrejme, nie len pokiaľ ide o dopad, e, vyhodnotenie dopadu, ale aj aké sú skutočné tie pragmatické odpovede na otázky, ktoré nám kladú spotrebitelia a e, Oni v súčasnosti samozrejme požívajú isté práva spotrebiteľov v svojich vlastných členských štátoch, ale naražajú na isté práv, problémy. A keď sa rozhodnete harmonizovať tieto veci, musíte sa samozrejme rozhodnúť, že do akej úrovni budete harmonizovať. Sú isté členské štáty, kto, kde vlastne je ten prach harmonizácie nižší a tak ďalej. To sú otázky, ktoré skutočne musíme prediskutovať detálne, musíme vedieť, aký je skutočný význam týchto zmien a potom musíme zistiť, že či komisia skutočne pri hodnotení dopadu analyzovala tieto zmeny. My sme sa dozvedeli veľmi zaujímavé a užitočné informácie. Mm, komisia má k dispozícii celé kompendium e, zo strany rôznych členských štátov, takže vedia, ako vyzerá situácia v jednotlivých členských štátoch. Požiadali sme komisiu, aby nám pomohla pochopiť, čo zmení vlastne táto smernica v nadväznosti na kompendium týchto vnútroštátnych zákonov v jednotlivých krajinách. V zásade by mala meniť vlastne tieto zmluvy so spotrebiteľmi, ale samozrejme, že občianské práva nebude meniť, táto e, smernica vlastne nebude do tohto zasahovať, ale to vyvoláva samozrejme množstvo otázok a množstvo vecí, ktoré by bolo potrebné prediskutovať e, detailne. Takže ja si osobne myslím, že je dôležité vám dať tieto informácie, kam sme až zasiahli, zašli. 2. marca budeme mať verejné vypočutie, pozveme toľko aktérov, koľko sa bude dať. V tom krátkom čase, ktorý k tomu máme, takisto sme zriadili e, formou online konzultácie na e, webovej stránke nášho výboru Umožňuje to e, rôznym podnikateľským jednotkám odpovedať na isté otázky, nielen pokiaľ ide o to, čo sa vám páči alebo nepáči na e, tom, tejto legislatíve, ale ako si myslíte, že by sa to dalo zlepšiť, pretože my sledujeme v tomto výbore veľmi dôležitý cieľ a síce snažíme sa o to, aby všetci podnikatelia mali prístup k vnútornému trhu a súčasne spotrebitelia mali vysokú úroveň ochrany, aby sa necítili diskriminovaní. Snažila som sa vám predostrieť veľmi, tak povediať, e, zoširoka tento obraz a samozrejme, že si vypočujeme členov našej pracovnej skupiny, ale aj iných e, členov parlamentu a uvidíme, že aké sú ich záujmy, aké sú ich obavy a tak ďalej. A samozrejme aj časový harmonogram. Ak by ste chceli e, pripomienkovať e, tento harmonogram, my sme zatiaľ naozaj sa stretávali s veľmi e, slušnou úrovňou konsenzu zo strany tých, ktorí sa zapojili do tejto diskusie. Takže, vážení kolegovia, teraz odovzdám slovo pánovi Švábovi, pani Fortu a pani Lila, ktorá bude hovoriť za komisiu. Pán Šváb, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj za úvod do tejto zložitej témy, ktorú ešte chceme ukončiť v rámci tohoto legislatívneho obdobia. Na pracovnej skupine, kde nie som len ja, ale kde je len Malcolm Harbour, ktorý žiaľ dnes nemohol prísť, tak tam sme teda riešili viaceré dôležité témy. A to sú tie témy, ktoré si teraz veľmi dobre prezentovala. Mali sme celkovo veľmi konštruktívnu spoluprácu a som veľmi rád, že aj keď na začiatku boli isté problémy, tak sa podarilo to, to dobre rozbehnúť a máme tu dobrý návrh a dobrý postup. Chcel by som ešte povedať takto na úvod, že v zásade, čo sa týka úvah komisii, čo sa týka uplatňovania eh, tých štyroch spomínaných smerníc, tak my tam vidíme určitú potrebu harmonizácie medzi týmito rozličnými smernicami a zároveň vidíme tam isté medzery, ktoré je nutné doriešiť, čo sa v oblasti implementovania národného práva, ako aj uplatňovania európskeho práva. A teraz sa poukázalo na to, že komisia má istú predstavu o tom, ako by sa dali prepojiť národné systémy s príslušnými návrhmi a smernicami, ako by to celé mohlo fungovať, ako by sa to dalo všetko zosúľadiť. Ja tu musím povedať, že aj keď podporujeme principiálne tento návrh komisie a kde si myslíme, že ide aj o otázku presvedčenia, ktoré, a to sa týka aj vnútorného trhu, alebo nemôžeme povedať, že chcem mať jednotný vnútorný trh, a keď ide potom o nejakú lehotu národnej úrovni, ktorá by sa mala skrátiť. Samozrejme, nesmieme tu meniť hospodárskú realitu. To sú veci, ktoré musíme riešiť to je jasné, ale na druhej strane musíme kriticky preveriť aj tento návrh, lebo vidíme, že je to šité trošku horúcou ihlou a to znamená, že nepodarilo sa zohľadniť e, všetky aspekty e, adaptácie európskeho práva do národného. V zmysle férovosti je nutné povedať, že čo sa týka výboru a spravodajkyne, tak je to veľmi zložité, keď si to zoberieme, že máme tu 20 národných e, práv, národných legislatív a keď eh, to musíme nejako prepojiť s európskym s kými, európskou legislatívou. Je to celé zložité. Malo by sa uskutočniť isté vypočutie a celé by to malo potom viesť k uzneseniu na pléne. To by bola taká vydarná cesta, tak by sme naznačili to, že táto téma je pre nás dôležitá a podporujem v zásade kroky komisie aj keď ešte nevieme, že v akom zmysle sa to e, zlepší. Ešte nevieme, ako to dopadne. Samozrejme, vyžaduje si to ešte istý čas a preto čakáme na konštruktívne návrhy členských štátov, ako aj účastníkov. Sme otvorení a chcel by som poukázať na to, že členské štáty, ako aj účastníci, e, nám nemôžu vnúcovať iba ich egoistické predstavy, ale musia s nami spolupracovať na návrhoch a musia sa snažiť zlepšovať tento návrh pre vnútorný trh. Ďakujem. Good. Okay, I think that's, um, very Dobre, myslím si, že toto bolo veľmi konštruktívne. Teraz má eh, pani Kfortu. En l'état actuel de ce qu'on a fait, c'est difficile de rajouter à ce que vient de dire euh, M. Schwab. Euh, y a quelque chose... Ďakujem. To, čo bolo povedané, tak to ma zaujalo a ťažko k tomu niečo dodať. Áno, sú tu isté rizika, o tom sme hovorili už do obeda, to znamená, že ak tu máme katalóg rozdielov v jednotlivých členských štátoch, tak napríklad zoberme si Francúzsko. Tam by sa dalo povedať, že k spotrebiteľom sa pristupuje pozitívne a keď e, zohľadníme tie jednotlivé privilegia, tak je dôležité si pozrieť celé výhody toho systému a musíme si uvedomiť aj to, že či postupujeme nejaké obete. No a dôležité je si uvedomiť, že v končnom dôsledku čo získame, aké sú výhody. To znamená, že takto by sme sa mali na toto sústrediť. Pani Fortu, samozrejme, toto je vždy otázka toho, ako sa to podarí vyvážiť. A to je vlastne to, o čom diskutujeme, o tom, či chceme mať plnú harmonizáciu alebo nie. A či to má prospeť e, spotrebiteľom a kontornému trhu. Pani Rule, chcete vystúpiť? E, ďakujem. Ja som chcela len veľmi krátku poznámku k tomu, čo povedala pani Fortu. Ide o to, že v členských štátoch my, máme, my musíme presvedčiť naše e, vlastné národné parlamenty. Ide o to, aby oni presne vedeli, čo sa zlepší, čo sa zhoršia, až potom budeme môcť mať ich mm, ich podporu, preto by bolo dobré, keby sa táto práca ešte doplnila s Komisia samozrejme má dobrý návrh, ale my potrebujeme trochu viac, e, vyššiu mieru transparentnosti, ktorú budeme môcť preukázať a potom, myslím, nám to bude veľa lepšie, pretože ide o to, aby to bolo transparentnejšie, každý môže niečo vyhrať a bude musieť niečo rozdeť, ale členské štáty jednoducho musia rozumieť tomu, ako to funguje. Pani Weiler. Komisia určite videla, že v parlamente je veľký súhlas, čo sa postupu týka. Prepačte, je tu len jeden bod. Je tu len ďalší bod. My sa nedáme a nechceme sa dať, nechceme teda ísť do tlaku, pretože všade v, členských štátoch budú voľby do Európskeho parlamentu. My nechceme, aby sme boli postavení na stenu Zdá sa, že tá situácia je veľmi e, príznatná, keď už vidíte tie množstva papiera, papiera ktoré nám zasielajú rôzne združenia. Preto si myslím, že je to oveľa dôležitejšie a oveľa lepšie, aby sme to dali na program rokovania po voľbách, aby sme skutočne v kľude sa o tom poradili. Ja som si neistá, či toto jedno vypočutie, ktoré e, budeme mať e, začiatkom marca, či nám to stačí, e, či, viete, celá, celá tá agenda je pre nás zaujímavá, my sme všetci involovaní, tí, ktorí robia spotrebiteľskú politiku a preto to považujem za možné, že buď výbor na jeseň, alebo možno jednotlivé politické skupiny sami pre seba mňa vo frakcii určite, že by ešte viedli o tomto takú prehlbenú rozpravu, prehlbenú diskusiu a prípadne ešte ďalšie vypočutia. A preto by sa mala komisia možno e, nastaviť na to, že nedáme sa, nenecháme sa do niečoho dotlačiť. Pán Andrilakis. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel urobiť len dve také z, e, všeobecné e, poznámky. Samozrejme vítam eh, snahy o harmonizáciu vnútorného trhu, ale nakoľko my sme výbor pre spotrebiteľov, tak my sa musíme skutočne zaujímať o ochranu spotrebiteľa, pretože toto je naša výlučná eh, príslušnosť tu vo výboru. A keď si tu prečítam teraz túto smernicu, tak sa mi zdá, že na niektorých miestach sa práve ako keby sme urobili krok späť, pri najmäšom, tak, ako som to pochopil od kolegov, pri najmäšom v ustanovenia, ktoré majú tvoriť zákonný rámec, napríklad otázka garancií a plnenia za produkty, ktoré sa nakupujú, e, témy ako garantovanie náhradných diel, ktoré sa nakúpia, otázky napríklad, keď e, sa nejak nejaký tovar odovzdá e, z jedného, od jedného zákazníka k druhému, že sa garancia stráca a tak ďalej. Myslím si, že tuto, e, toto si vyžaduje celú našu pozornosť a vypracovanie prípadne určitej štúdie. My, sa musíme, my musíme postupovať e, pomaly, Určite tu nezohráva úlohu len postup výboru, ale toto, výberu, ale toto sú určite, to sú, toto sú určite veci, pri ktorých e, si naši občania očakávajú um, precízne činy z našej strany a tu, sú tu veci, ktoré vzbudzujú určitú obavu, takže postupujme opatrne. Pani Volis. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa. Musela som odísť na iné stretnutie a preto som zameškala začiatok tejto rozpravy. A takisto mi je veľmi ľúto, že som sa nezúčastnila a pracovnej skupiny dnes hneď na začiatku e, tohto dňa. Bola som v Norsku, cestovala som z Norska, i keď som samozrejme sa e, tam zaoberala práve e, vecami, ktoré sa týkali tuleňov. A pokiaľ ide o stanovisko výboru pre právne záležitosti a pokiaľ ide o moje vlastné stanovisko, ja si myslím, že by bolo veľmi rozumné, keby sme postupovali ďalej s touto prácou ešte v tejto etape pred voľbami, aby sme si vypočuli názory rôznych expertov, pokiaľ ide o to, čím máme dočinenia. Takže ja by som chcela navrhnúť, aby sme skutočne postupovali ďalej v tomto navrhovanom vypočutí. Myslím si, že je to veľmi dôležité. <laughs> Um, v poriadku? Takže dali by sme, hádam, teraz eh, v prvom rade slovo komisii. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Po jasnosti vašej analýzy veľmi eh, nerad sa um, ujímam slova, ale súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Len jedna, jeden malý bod na objasnenie, pokiaľ ide o tú poslednú vec, o ktorej ste hovorili. A ja sa to budem snažiť dnes vysvetliť. Sme presvedčení, že veľmi veľa kritiky zo strany e, organizácií spotrebiteľov proti e, tomuto návrhu spočíva v tom fakte, že možno, že je to chyba, že sme neboli schopní eh, vlastne dostatočne toto posolstvo odovzdávať, alebo sa to možno nevynára dostatočne jasne z toho textu. Ide tam, vy, vyplýva to z prehnanej interpretácie dopadu plnej harmonizácie na vnútroštátnu legislatívu. Toto je niečo, čo sme sa snažili vysvetliť eh, v našej tabulke a v poznámke, ktorá bude sprevádzať túto komparatívnu tabulku. Čo sme urobili, pokiaľ išlo o revíziu aký? Išli sme od spodu smerom od spodu ho nahor. To znamená, že sme plne harmonizovali len tie otázky, ktoré pokrývajú smernice, ktoré sú v súčasnosti revidované. Čiže vo všeobecnosti, pokiaľ ide o zmluvné právo a otázky zmluvného práva, a to, čo sa vysvetuje v hodnotení dopadu. Otázky všeobecného zmluvného práva ako vytvorenie e, zmluvy o nápravné prostriedky, e, pokiaľ ide o porušenie zmluvy, e, správna spôsobilosť uzavrieť zmluvu, e, anulovanie zmluvy a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú všetko otázky, ktoré nie sú špecificky spojené e, s ochranou spotrebiteľa a tým pádom vlastne stoja mimo tohoto rozsahu smernice a sme naozaj presvedčení, že to, čo tu robíme, vo všeobecnosti zvýši úroveň ochrany spotrebiteľov a nezníži vnútroštátnu ochranu. To znamená, že e, sa v podstate pokiaľ ide o zmluvné práva spotrebiteľov, tam samozrejme nepôjde o úplnú harmonizáciu, ale my samozrejme nezabraňujeme spotrebiteľovi, aby mal prístup k existujúcim nápravným prostriedkom v nadväznosti na zmluvné právo. To je niečo veľmi dôležité a dúfam, že toto budem schopný tlmočiť veľmi jasne vtedy, keď e, prídeme s touto komparatívnou analýzou a s tou poznámkou, ktorú by sme k tomuto samozrejme chceli pripojiť. To, čo povedala pani Volis, to je pre mňa veľmi dôležité. To je naozaj niečo, čo je, mi leží na srdci. Nevyhnutne bude, aj ak e, človek uvažuje o tom, že tá plná harmonizácia vlastne sa uplatňuje len na to, čo spadá pod rozsah tejto smernice, ale nevyhnutne budú isté straty a isté zisky, pokiaľ ide o isté členské štáty. Budú členské štáty, ktoré v istých otázkach možno stratia, ale v iných otázkach získajú. Ale najdôležitejšie posolstvo, celkové najdôležitejšie posolstvo, to je ten prvok, e, na, na ktorom vysí celý, celé vlastne to hodnotenie dopadu. Celkovo by mali spotrebitelia naozaj mať pocit, že vyhrávajú pretože to ide, tu ide o situáciu win-win, čiže by mala, malo, malo by prísť k výhre na oboch stranách pretože toto by malo vlastne istým spôsobom tlačiť nadol náklady a takisto e, my budeme pretláčať situáciu právnej predvídateľnosti, čo je mimoriadne dôležité. Dánsky spotrebiteľ, povedzme si, myslí, že na, sa mu dostáva tej najlepšej ochrany na svete a môžeme exportovať jeho práva, ak napríklad pôjde do, Dartenian, do Talianska a kúpi si niečo v Taliansku. Pretože tie základné spotrebiteľské práva sú harmonizované. Táto smernica bude tie práva spotrebiteľov harmonizovať a bude to spadať pod jej rozsah. Ďakujem vám. Možno, že by som mohla ešte raz objasniť postup, na ktorom sme sa už dohodli. Ja samozrejme chápem tie obavy, ktoré ste naniesli, ale takisto musím povedať, že stále viac a viac v tomto parlamente, vždy keď máme voľby, tak sa jednoducho prestaneme zaoberať aj s tými otázkami. Aj mňa to už unavuje, pretože je množstvo otázok, o ktorých sme nerozhodli a tak ďalej, práve preto, že sa blížili voľby. A každopádne si myslím, že by sme mali mať dostatočne tvrdú chrbticu a mali by sme skutočne pracovať na týchto veciach. Nie kvôli tomu, že máme pred sebou voľby, ale kvôli tomu, že je to veľmi komplikovaný kus legislatívy a naozaj si to vyžaduje množstvo úvah a musíme to urobiť správnym, správnym spôsobom. A mali by sme naozaj uspokojiť očakávania všetkých tých aktérov, bez ohľadu na to, či sú to podnikatelia alebo spotrebitelia. Naozaj cieľom je tento vnútorný trh v podstate patrične usporiadať. Ten spotrebiteľ by nemal trpieť nejakými nedostatkami, pretože často sa to stáva v rámci tej vnútroštátnej legislatívy. Nechceme samozrejme rozdeliť a panovať, ale chceme sa pozrieť na to, že aká je realita, pokiaľ ide o niektoré z týchto práv. Also no. So I think that, um ktoré požívajú spotrebitelia v jednotlivých krajinách. Takže 2. marca budeme mať vypočutie. To bude pracovný dokument, bude to vlastne prvé, prvá možnosť predniesť pozmenujúce návrh. Budeme mať aj konzultácie formou online, bude to celý rad rôznych otázok. A celkom jasne samozrejme budeme môcť k tomu pridávať, modifikovať to, ale chceme začať veľmi rýchlo, aby sme dali možnosť všetkým aktérom, aby nám vlastne predložili nielen ich názory, pretože sme už listom dostali množstvo všelijakých e, názorov. Sú takí ľudia, ktorí tvrdia, že sa im to páči, sú takí, ktorí tvrdia, že sa im to vôbec nepáči. Ale ak nejakí ľudia majú nejaké lepšie nápady, ako dosiahnuť isté ciele, môžu nám to napísať. A tak, ako som povedala, už sme sa dohodli, že bude vypracovaný pracovný dokument a ten potom povedie k ústnym otázkam adresovaným na komisiu. Takže samozrejme, že je tu to uznesenie, dohodli sme sa na tom, čo chceme robiť. A ja si naozaj myslím, že toto je vlastne dobrým dedičstvom pred nový parlament. Každopádne by sme nemali prestať pracovať, pretože toto je návrh, ktorý sme dostali v roku 2008. Rok neskôr na tom začíname pracovať a ako veľmi dobre viete, ehm, ten nový parlament v podstate má suverénnu právomoc, tak povediať, vyhodiť oknom e, to, čo spravil predchádzajúci parlament. Takže ja si naozaj myslím, že by sme mali e, odviesť skutočne dobrý kus práce. Ak to budú chcieť samozrejme odmietnúť, majú plné právo to urobiť. Ale pani Volisová, my sme už vlastne tieto vypočutia trošičku prestávali. Prvá časť sa bude zaoberať e, referenčným rámcom, zmluvným právom, sú isté návrhy zo strany akademikov a samozrejme, že by bolo dobre, keby vlastne sme sa rozhodli, pani Volisova, že čo vlastne chceme v tejto prvej sekcii e, prediskutovať Takže dá sa povedať, že vlastne počítam s tým, že oni vypracujú návrh aspektov, ktoré považujú za dôležité. Je dôležité, tak ako som povedala, aby som dostala podporu zo strany výboru, pretože my sa budeme zaoberať pragmatickými, praktickými aspektami tohto návrhu, pretože musíme reagovať na aktérov, prečo povedať, prečo vlastne chceme isté zmeny zapracovať, prečo s niektorými vecami súhlasíme, pokiaľ ide o návrh komisie a tak ďalej. A tak ako som povedala, toto je najracionálnejší spôsob, ako pracovať, pokiaľ ide o časový harmonogram, respektíve ten cyklus, v ktorom sa momentálne nachádzame v tomto parlamente, tak ako som povedala, Budeme mať vypočutie onedlo, budeme mať aj expertné štúdie a takisto konzultácie formou online. To znamená, že sme v dobrom postavení, naozaj môžeme očakávať veľmi veľa rôznych e, myšlienok, nápadov a tento pracovný dokument potom sekretariát e, skompiluje, dá dokopy a predložíme to znovu členom tohto výboru, aby každý člen výboru mohol znovu sa k tomuto vyjadriť. Samozrejme, že aj e, pripomienky jednotlivcov budeme brať do úvahy. Môžeme sa tým e, priamo zaoberať a nebudeme sa tým zaoberať až ex post. Takže ak máte nejaké otázky k tomuto, neviem, že či chce ešte rada k tomuto prehovoriť, pretože takisto samozrejme do tejto otázky chceme zapojiť e, postupne aj radu. Len takú krátku otázku, ako to vyzerá potom po vypočutí. Ešte budete, vypracujete, vypracujete pracovný dokument a ako vyzerá ten časový harmonogram, ktorý ste si predstavovali? Dobre, budeme na tom pracovať na úrovni skupiny, aby sme potom, po tom hearingu vypračovali pracovný dokument a máme tu lehotu 31. marca pre ten pracovný dokument. To znamená, že podľa mňa máme dostatok čas na to, aby sme si pozreli tie špecifické oblasti a zamýšľali sa aj nad tými otázkami, ktoré vyplali z tej online konzultácie a ktoré by potom mohli sa hovoriť otázkami, ktoré vyplnili z toho vypočutia. Ako som aj spomínala, ja som sa zhodla s predsedom Gargány, ale toto nespará do tohto, lebo pani Wallis tiež pôsobí v našom výbore tak by sme to mohli spolu riešiť ako tandem s výborom pre právne veci, záležitosti, tak to riešiť. Dobre, takže môžem ukončiť diskusiu na túto tému. Z časového hľadiska postupujeme veľmi dobre, väčšinou zaostávame a teraz sme na tom veľmi dobre. Možno to súvisí s tým, že nemali sme tu dnes nejako veľa poslancov, pomerne rýchlo sa nám podarilo vybaviť jednotlivé body. Pani Verňo je tu a čo by som ja teda chcela je, aby sme mali diskusiu, respektíve aby sme sa zaoberali niektorými pozmeňovacími ktoré sa týkajú práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. V každom prípade by som vás chcela informovať, že tu sa nemusíme nejako náhliť, lebo výbor N, ak som správne pochopili, pochopila, tak oni odložili hlasovanie. Môžete mi to potvrdiť, pani Verňo? A potom je tu aj požiadavka zo strany pestorského výboru. Je tu požiadavka od výboru pre právne veci, aby vypracovali právne stanovisko pre tieto otázky. To znamená, že máme istý čas, aby sme sa zaoberali pozmeňovacími návrhmi. A potom sa môžeme pripraviť na hlasovanie, aby si to koronázory a tieňovi pozreli. Chcela by som ešte spomenúť, že dôležité je si prejsť túto vec s predsedom Ouským, lebo stále tam nie je ešte zhoda ani na úrovni výboru pre sociálne veci. To znamená, že tu sa riadíme pravidlami pre posilnenú spoluprácu a ja by som chcela vyriešiť túto vec, vec s, právnom Galo, s predsedom Galotim a s predsedom ouským, Úským, lebo je to veľmi dôležité aby sme sa zobrali tými otázkami, kde máme kompetencia, aby sme toto zapojili aj výbor Andy. Pani Verňo, by som dala teraz slovo, aby ste nám prezentovali vaše názory a spomínali aj, aj nejaké aspekty o pozmeňujúcich návrhoch. Merci, madame la présidente. Euh, alors, je suis ravie des nouvelles que Ďakujem, pani predsednička. Ja som veľmi rada, že ste nám dala tieto správy, pretože to odpovedá požiadavkám nášho výboru. Pokiaľ sa hlasovanie vo výbore Envy odloží, bude to v poriadku, pretože som sa dnes dozvedela, že výbor za, pre zamestnanosť nehlasoval a Ekon tiež. Teda zostávajú určité problémy, ktoré doteraz nikdy nebolo vyriešené príslušnosťou, to ste správne povedala. My sme sa obrátili na právnu službu a 3. marca by nám mali dať odpoveď. Takže by sme mali posunúť hlasovanie, ktoré malo byť 2. marca a príslušné výbory by si takisto mali stanovať dátumy, tak aby sme to mohli oznámiť čo najskôr, alebo to potom ešte posunúť. Ja mám ešte ďalší problém, ktorý by som chcela predložiť my sme mali veľmi zložitú tému a museli sme tomu venovať skutočne veľa času. Uh, 27 členských štátov, to znamená 27 rôznych zdravotných systémov. Bolo to veľmi, veľmi zložité. My sme dostali 371 pozmeňacích návrhov zo všetkých politických skupín. A iný problém, ktorý by sme nemohli riešiť, to je ten, že do dnešného dňa sme nedostali ani jeden pozmeňací návrh, ktorý bol preložený. Takže ja vám môžem predložiť len francúzske, španielské pozmeňacie návrhy, ale tie ostatné to bude dosť uh, citlivé, takže neviem, ako bude možné, aby sme dnes urobili takú serióznu bilanciu, aby sme to príslušne vyargumentovali a zohľadili všetky spolozmievacie návrhy. Ja vidím, že pani Sebešová, pani e, Rojtová je tu, ale pani Sedusot a pani Thyssen, ktorá tiež predložila obrovské množstvo pozmeňovacích návrhov, pani Perger, taký pani, Kristo Martin. No ale to ide tým obačným smerom. Už dobre, ale nemáme teda preklad ich e, návrhov a je teda potrebné, aby sme našli nejakú inú príležitosť v iný deň aby sme si uľahčili tú prácu. Ja predpokladám, že preklady dostaneme tak asi do dvoch dní. Ja by som chcela, aby sme sa so všetkými e, stínovými pardon, spravodajcami budúci týždeň zišli. Ja tu mám možnosť 4. 19. marca, pretože budeme na plenárke v Bruseli. E, hneď ráno by sme sa stretli predtým, od 9. Od 9. do 10. áno, predtým, ako začne e, hlasovanie na České predsedníctvo. Nechcem hovoriť o tom, čo hovorila pani predsedkynia o právnom základe. My sme sa na ňu obrá- my sme sa na právnu službu obrátili a ešte stále to prebieha, ešte stále je tu problém, ktorý nebol vyriešený a o ňom budeme musieť seriózne diskutovať, až e, keď sa teda zoznámime s e, pozňacími návrhmi. Je to článok 5 zodpovednosť členských štátov. Nuž no niektorí hovoria, že tu nie sú žiadne problémy zo strany rady, pretože členské štáty sa pravdepodobne dohodli, no ale ja si nemyslím, že by sa členské štáty dohodli a že budú súhlasiť, takže by sme sa k tomu mali vrátiť. Nie je to článok 5, ale aj článok 11 práva krajiny, kde e, sa ošetrenie poskytne a, čl- a krajina pobytu, článok 8, to sú stále otázniky, potom ako sme si prebrali pozmeňovacie návrhy, definícia nemocni- nemocničného ošetrenia a dodatočného alebo predbežného povolenia alebo predbežný návrh na informovanie. Toto všetko bude prebiehať a ja si myslím, že dnes nemôžeme o tomto seriózne diskutovať. Je mi to ľúto, nemáme ale preklad, takže je to veľmi chlostivá vec. Pani Rojtová predložila veľké množstvo pozmevacích návrhov, ja som si ich rada preštudovala, ale nerozumiem, nerozumiem tomu, takže je to veľmi chlostivá situácia. Máme tu tieňových eh, spravodajcov, ktorí požiadali o slovo. Pán Šváb, myslím, že vy ste chceli predložiť niektoré. Ja nie som pán Berg. Nie, vy nevyzeráte ako pán Berg, ale pán Berg sa k nám pridá o piatej. Ale ja by som sa chcela pokúsiť, pokiaľ sa to dá, pokiaľ ide o prácu pani eh, Ferňou predniesť. Zaprvé si myslím, že e, tú už začatú prácu musíme dovieť k zdarnému koncu. A tie hry, ktoré sa teraz hrajú z rôznych strán s tými certifikáciami, s tými, e, s, tými, s tými potvrdeniami, ktoré majú priznáctvo práve presne deň po termíne hlasovania v jednotlivých výboroch alebo uh, E, iné rôzne veci s výborom, Myslím si, že tieto veci sú zmysl, e, nemajú zmysla, pretože skutočne ide o záujem našich spotrebiteľov na európskom vnútornom trhu. Ja nechcem povedať, že by sme sa, že by sme mali diskutovať e, o pozmeňacích návrhov bez príslušného prekladu, ale mali by sme túto, celú túto vec dos stáť k nejakému ukončeniu. A my sme predsa v smernici o službách už o tomto hovorili a ma, vedeli sme už aj vtedy, že chceme o tieto veci hlasovať, hlasovať ešte pred ukončením nášho, našej legislatívnej periódy. Myslím si, že v záujme členských štátoch, štátov na jednej strane je, aby sa to ukončilo, pretože majú problémy so zdravotným systémom. Tí jedni majú málo vzdelaného personálu a musia si um, E, musia rekrutovať personál z iných členských štátov alebo mimo Európskej únie a na druhej strane sú systémy, ktoré, ktoré vydávajú, vynakladajú veľa peňazí a pritom majú zlé výkony a Ide tu vlastne o príslušnosť a kompetenciu členských štátov, aby sa postarali o zdravie a zdravotnú starostlivosť pre svojich občanov. Ale na druhej strane som si vedomý toho, že by sme nemali nemali e, e, zužovať práva, ktoré Európsky súdny dvor takisto prisúdil európskym pacientom. My samozrejme máme v Európe určitú ťažkosť našim kolegom v členských štátoch vyargumentovať, prečo my tých spotrebiteľov, prečo tých pacientov prečo tu vidíme predovšetkým záujmy členských štátov. My ako my, my na, to, na vnútornom druhu ako členovia tohto výboru, myslím, že sme si vedomi tejto problematiky a myslím si, že dôležité bude, aby sme túto problematiku doviedli do zdarného konca pod vedením našej správdajkyne, ale musíme ešte uzatvoriť určité kompromisné návrhy, aby sme dostali tomu všetkému, čo Európsky súdny dvor prisúdil pacientom. Ako viete, asi 1% asi, asi len 1% z celkového z celkového objemu e, poskytovaných služieb e, sa týka tých cezhranične poskytovaných služieb a neviem, prečo by sa e, toto malo zaznať, pretože je to v záujme nás všetkých poskytovať dobré služby pacientov a nie ide len o našu peňaženku, ale aj o zlepšenie zdravotnej situácii v Európe. Okay, uh, Pani Jistro Jorgensen. Ďakujem vám za slovo. Pani predsedajúca a pani Vernu a môžem povedať vlastne len to isté, čo ste povedali vy. Nemôžeme diskutovať vlastne tieto veci nejakým spôsobom, pretože nemáme preklady. Ja samozrejme viem veľa jazykov, ale neviem si prečítať eh, veci vo flamštine, takže neviem si prečítať návrhy pani Tyson som dosť nešťastná, pretože v podstate môžem len opakovať to, čo sme povedali už predtým. A teraz by sme naozaj mali zachádzať do detajlov a snažiť sa nájsť isté kompromisy a nemôžeme to spraviť bez prekladu. A nebudem opakovať to, čo som povedala už predtým a v svojich pozmenujúcich návrhoch. E, jednoducho nemôžeme si to prečítať, kým to nie je preložené. Dúfame, že sa nám podarí dodržať časový harmonogram pretože by bolo dobre, keby sme o tomto hlasovali ešte pred voľbami. Obávam sa, že mnohí sa to budú snažiť e, vytlačiť e, z programu. Ja si myslím, že by sme naozaj mali na tom trvať. Chápem, že sa môže odložiť, povedzme, ehm, celá táto záležitosť je jeden týždeň, ale prosím vás, neodkladajme to o nejaký dlhší čas, pretože je to veľmi dôležitá legislatíva a bolo by dôležité, aby sme to odhlasovali v parlamente ešte predtým, ako pristúpime k voľbám. Ďakujem vám. Pani Rule tu nie je, myslím, že tu nie je. Pani Rojtová, nech sa páči. Ďakujem vám za slovo. Absolutne súhlasím so všetkými predrečníkmi, a to napriek tomu, že máme príležitosť si porozumieť, pretože my máme preklady, ale ja by som sa chcela zamerať na jeden druh pozmeňovacích návrhov, ktoré sa zaoberajú vyjasnením si pravidla, za ktorého pacient musí predtým, ako si vyžiada takúto starostlivosť, požiadať svoju vlastnú poisťovňu, respektíve svoj systém zdravotného poistenia o túto možnosť. A tu vychádzame zo všetkých týchto návrhov a komisia samozrejme e, je obmedzená tiež na niekoľko jazykov ehm, a tam sa vychádza z predpokladu, že súd povedal, že by pacient nemal žiadať zbytočne, ale v prípade, že ide o hospitalizáciu alebo o starostlivosť, ktorá by mohla byť taká nákladná, že by mohla spôsobovať nejaké finančné problémy zdravotným systémom, že tam naozaj existuje nutnosť, aby sa pacient týchto zdravotných systémov na to dopredu opýtal a aby v tom bolo jasné. My hľadáme definíciu, ako vlastne zapracovať definíciu, ktorá v podstate nehovorí o tom, že kedy sa poskytuje takáto starostlivosť v nemocnici, ale mala by jasné pravidlo dať lekárom aj pacientom, keď pacient musí požiadať o svoje poistenie. A vychádzam z toho, že hospitalizácia je daná vždy minimálne strávením jednej noci pobytu v nemocnici. Na tom by sme sa mohli, hádam, zhodnúť. A ďalej hľadáme ešte nejakú definíciu pre vysoko špecializovanú starostlivosť zdravotnú. Prepačte, ja si vypnem tento mikrofon. A ja hovorím a škrtám vlastne z tých návrhov, slovo špecializovanú starostlivosť, ale hovorím o vysokonákladnej starostlivosti, pretože tu nejde o to posudzovať, ako zložite bude pacient liečený a akými prístrojmi a tak ďalej, ale ide tu o to, že ide o vysoké finančné náklady a hovorím, že tie vysoké finančné náklady by prirodzene mala posúdiť jeho poisťovňa či vôbec potom bude schopná ich uhradiť. A takisto hovorím, že každý členský štát na miesto nejakého zoznamu vysoko špecializovanej starostlivosti, ktorá sa navyše ešte pravidelne mení, pretože sa mení medicína a nikdy sa odborníci na týchto veciach nevedia dohodnúť. A teraz hovorím na základe svojich vlastných skúseností. Hovorím, že by sa, my sa mali dohodnúť, že každý členský štát si stanoví finančný limit, ktorý bude zrozumiteľný všetkým pacientom a lekárom a tým pádom aj poisťovňam, pretože v, ka- v krajine obyčajne máme viac poisťovní. To by bol finančný limit. A ak by sa predpokladané náklady mali blížiť tomuto limitu, tak to by bol vlastne dôvod, pre ktorý by musel sa pacient pýtať potom týchto svojich zdravotných poisťovní, či je to možné. To znamená, tak by sme vyriešili tú Rubikovú kocku. Nemohli by sme definovať špecializovanú starostlivosť, pretože na tom sa nevedia. Členské štáty dohodnú sú rôzne špecializácie, nie je to jednoduché, ale každý členský štát by si mohol stanoviť svoj limit, ktorý by zavezoval pacienta dopredu sa opýtať a ak to neurobí, tak potom riskuje to, že mu túto starostlivosť táto poistenia nepriplatí. Súčasne si myslím, že je veľmi dôležité, aby komisia naozaj splnila svoju úlohu a že ten limit musí byť patrične vysoký. Ten limit bude asi nižší v Rumunsku, v Českej republike, bude vyšší vo Francúzsku alebo v iných krajinách, pretože tam je hodnota ľudskej práce vyššia. Je, malo by to byť zrozumiteľné a malo by sa to týkať úhrady vyžiadanej starostlivosti, ktorú by potom zaplatila tá poisťovňa v tej krajine, kde je tento pacient poistený. Chcela by som tu ešte spomenúť druhú oblasť, na ktorú som sa sústredila a tá sa týka toho návrhu, že či komplikovať čítanie tejto smernice, ak rozumiem pozmeňovacím návrhom a správe pani poslankyne Vernu bolo by asi dobre zjednodušiť na začiatku správy text. V tej správe sú však vypustené odkazy na rozsudky súdneho dvora. A aj tá definícia, keď sa buď postupuje podľa nariadenia 148 alebo podľa tejto smernice. A ja si myslím, že ten názor komisie bol správny. A ak by sme mohli my by sme mohli zmeniť znenie komisie len v tom, že by sme explicitne vymenovali všetky tie prípady, kde sa pacient riadi týmto nariadením 1408, respektíve vymenovať to v tejto smernici alebo uh, odkázať na to. A uh, ani tá 883, tento vykonávacie nariadenie nebolo novelizované potom si myslím, že je správny ten legislatívny prístup, ktorý zvolila komisia. Takže to som chcela len vysvetliť, pokiaľ ide o môj názor. Ešte mám iné pozmeňovacie návrhy, ale toto sú koncepčné návrhy a ja myslím si, že by sme mohli tomu venovať pozornosť a pokúsiť sa o to, aby sme dospeli k nejakému spoločnému názoru. Ďakujem za vašu pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Na zozname mám pani Gebhardt. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Prepač, že som prišla až tak neskôr, ale mal som isté dôležité rokovanie. Podľa môjho názoru tá situácia je zložitá, to sa týka aj našej diskusie. Samozrejme je to komplexná téma, máme tu 400 podmienujúcich návrhov len na našom výbore, pričom tieto nie sú preložené a tu súhlasím s predrečníkmi, že skutočne nemáme základňu na diskusiu. To znamená, že musíme najprv o tom diskutovať a ja tu mám, som dostal tie pozmeňujúce návrhy, mám takú zmes preložené, nepredložené, nepredložené a ako bolo spomenuté, je to veľmi zložité. Preto budeme musieť ešte raz sa k tomu vrátiť o tom diskutovať. Chcela by som reagovať na jeden bod. A keďže tu ide o čísla, tak je to bezproblematické a môžem vám to prečítať. Je tu predovšetkým o právny základ. Týka sa to otázky, aký právny základ máme na týchto otázkach. Európska komisia a my všetci vlastne sme povedali, že sú tu dve možnosti, ako môžeme riešiť tento problém. To znamená, že buď to môžeme chápať tak úzko a budeme teda diskutovať iba o mobilite pacientov, tom prípade podľa mňa sa opierame o článok teda opi- op- neopierame sa článku 95, ale o článok 52, kde ide o zdravotnú starostlivosť. V rámci prvého legislatívneho obdobia, keď som teda bola v parlamente, tak som pracovala na výbore pre právne veci a tam som mal nastroj správny správny základ. A jednu vec som sa naučila v rámci diskusia, že je nutné postupovať vždy špecificky. To znamená, že ak je nejaké právo, ktoré, riadi, ktoré reguluje nejakú otázku, tak musíme z tohoto vychádzať a niečo nové k tomu môžeme dať až vtedy, ak nastala taká situácia, ktorá nie je pokrytá tým právnym základom. To znamená, že ak sa zhodneme na tom, či ide skutočne iba o otázky mobility pacientov, tak vlastne potom by sme mali použiť článok 152. Alebo potom čo, ja by som uprednostnila a v súvislosti s diskusiou o smernici o službách by sme mohli ísť to cestou celkového konceptu pre zdravotnícke služby a potom by sme tu mali ten článok 95, ktorý by bol, býval tým správnym základom. No ale samozrejme potom by sme mali predložený úplne iný koncept, ktorý by na to reagoval. Ale túto situáciu tu teda nemáme. No a teraz tu vidím, že viaceré kolegyne a kolegovia predložili veľmi rôznorodé veci. Keď si to pozrieme napríklad článok 95, 16, 42, 152, 308 dokonca, 137, to sú všetko tie právne základy, ktoré sa tu spomínajú. Včera ako koordinátorka som sa dozvedela, že príslušný výbor, výbor Envy, požiadal výbor Júri, aby posudil, ktorý právny základ je správny. A tu sa pýtajú, či teda 95 alebo 152 alebo kombináciu obidvoch. Podľa mňa bolo zmysluplné, keby náš výbor na základe rôznorodosti právnych základov, ktoré nám boli predložené, tiež položil otázku výboru Júri a takto by sme sa mohli spýtať na názor tohto výboru. To by teda znamenalo, a výbor Envy požiadal, aby výbor Jury poskytol odpoveď 3. marca. My máme hlasovať 2. marca. Ja by som navrh, chcel navrhnúť, aby sme presunuli hlasovanie, aby sme to stanovisko, potom to dostaneme 3. marca, mohli rozšíriť o tie otázky, ktoré nás zaujímajú, aby sme to celé mohli rozšíriť, aby sme mali potom dobrý, dobrú základňu pre hlasovanie. Myslím si, že by nám to nejako nepomohlo, keby sme iba tak hľadali v zmluvách ten správny právny základ, ale lepšie bolo, keby sme tu mali kvalitné stanovisko, aby sme mohli dobre zodpovedať tieto otázky. Toto by bolo teda k tejto otázke, ktorú ja považujem za dôležitú. A včera na zasadaní koordinátora sme povedali, že aj týmto sa musíme zaoberať a potom na základe toho príjmeme rozhodnutia. Potom, čo sa týka tých otázok, s ktorými sme konfrontovaní, bez toho, že by som vedela, čo sa týkajú tie pozmeňujúce návrhy, ktoré je okolo 400, je, tak môžeme spraviť to, čo nám navrhla komisia, a síce, aby sme sa zaoberali iba mobilitou pacientov, a to znamená, že by sme z tej smernice vyčiarkli všetko, čo súvisí so slobodou služieb, lebo toto je tak či tak riešené v legislatíve, ktorá sa ktorá sa týka uznávania dosiahnutého vzdelania. Tu by išlo teda o služby, ktoré sú regulované v tejto smernice. Ide tu o slobodu bydliska a výkonu práce. Myslím si, že mali sme sa obmedziť iba na otázku mobility pacientov a mali sme sa zoberať tým, akým spôsobom zabezpečujeme pre našich občanov aby mohli využívať tie práva, ktoré sú im k dispozície a ktoré boli potvrdené aj Európskym súdnym dvorom. A to musíme spraviť bez toho, aby sme tu mali to riziko, že systémy v našich členských štátoch boli spochybňované, lebo toto je skutočne dôležité. Jedna vec musí byť jasná. Ak tu vypracujeme nejakú legislatívu, tak musíme si uvedomiť, že máme sociálne systémy v našich členských štátoch, ktoré majú isté problémy a to súvisí s demografickým vývojom. A toto všetko musíme zohľadniť. Ďalej musíme zohľadniť aj to, že zdravotnícke služby sú konec koncov službami o verejnom záujme. To znamená, že tieto služby musia byť poskytované v vysokej kvalite všade lebo nie každý občan bude mať tú možnosť, ktorá je uvedená v návrhu Európskej komisie, a síce, že sa dá ošetriť nejakom inom členskom štáte. A dokonca, že by ešte mohol dopred uhradiť tieto náklady a potom by sa obrátil na svoj členský štát a povedal, dobre, teraz nech mi to preplatí zdravotná poisťovňa mnohí občania si to nemôžu dovoliť. Môžu to dovoliť iba tí majetnejší. A to je niečo, čo by sme nemali pripustiť. Musíme zabezpečiť to, aby sa služby poskytovali v tom regióne, kde žije občan. A musíme vytvoriť všetko preto, aby to, bolo, aby to bola transparentnosť. A tu súhlasím s vami, pani Rojtova. Akým spôsobom to spravíme, tak e, tu by som si chcel najprv pozrieť, aké pozmeňovacie návrhy boli predložené, ktoré sa týkajú toho, ako to zabezpečiť. No a potom by sme mohli pripraviť e, dobré rozhodnutia. Podľa mňa to je bol dobrý postup pri našej práci. Čo sa týka pani Jurgensen, ale by som jednu otázku. Alebo chcel by som povedať, že ja by som nechcela dnes povedať, kedy budeme mať hlasovanie. A ja viem, že tu sa trošku rozlišujeme. Ja nepatrím k tým ľuďom, ktorí povedia, že v každom prípade musí mať budúci mesiac e, hlasovanie a musí to prebehnúť všetko v rámci prvého čítania v Európskom parlamente, bez toho, že by sme si uvedomili, aké dopady bude mať to, čo schválime. Ak by to bolo samozrejme možné, v poriadku. Ale nie, nesmieme dopredu povedať, že chceme takto riešiť, lebo tu ide o zdravie našich občanov. Tu ide o práva občanov. Je to o pacientov a ich ochranu a tu musíme skutočne veľmi dôkladne preveriť, čo spravíme. To znamená, že tu, je, tu máme zodpovednosť ako politici. Iný postup nemôžeme akceptovať. Ak to bude možné, áno, samozrejme súhlasím s tým, ale nemôžeme dopredu povedať, že musíme to v každom prípade spraviť, lebo to nebude fungovať a potom dosiahneme našich občanov presne to, čo nechceme, alebo oni nám povedia, túto Európu nechceme, oni povedia, že chcú mať takú Európu, ktorá je tam pre občanov. Takže sledujem svoj zoznam. Pán Ferreira. Myslím, že všetky tie veci, eh, ktoré musíme zohľadňovať, sú veľmi dôležité, pretože to je veľmi dôležitý predmet práva pacientov a mobilita pacientov, to je veľmi dôležité v praxi a musíme samozrejme myslieť na to, aký to bude mať dopad na vnútroštátne e, systémy zdravotného poistenia, ako vlastne tieto systémy fungujú v rámci e, členských štátov. Sú členské štáty, ktoré, e, tak povediac, budú musieť niesť ťaž, tvrdú záťaž. A ak si nedáme pozor, tak v tom prípade budeme trpieť dôsledkami, ktoré z toho vyplynú. Uvidíme, že čo sa stane s finančnou krízou v nadväznosti na nedostatok legislatívy za Bušovej administratívy. A nechceli by sme pripomienkovať, respektíve ohrozovať vlastne tie veci, ktoré sme získali za posledné desaťročia. Nechceli by sme ohroziť tieto veci kvôli tomu, že by nebola dostatočná sila, um, dostatočný dopad, ktorý by mala naša legislatíva. A prirodzene, že tento systém je dosť uh, komplikovaný. Je veľmi veľa vecí, ktoré je v súlade s tým, čo sme robili v rámci uh, smernice o službách. A tam sa ukázalo, aké je to ťažké ja som pracoval v oblasti sociálneho poistenia, bol som členom parlamentného výboru, ktorý sa zaoberal zdravotnými otázkami v mojom parlamente. Takže ja si naozaj myslím, že budeme musieť kráčať veľmi opatrne, pokiaľ ide o túto oblasť. Chcel by som pogratulovať pani Verno a Elin Gepartovej. Pán Jorgensonová a pani Rojtová by sa chceli ešte ujať slova. Mám ich na zozname, nech sa páči. Ja by som chcela v podstate len pripomienkovať ten právny základ. Ja chápem, že výbor pre životné prostredie požiadal v podstate v tomto dokumente o to, aby sa prediskutoval právny základ. Ja si naozaj nemyslím, že my ako náš výbor musíme to žiadať znovu, pretože keď máme tento materiál, tento papier, tak e, my si myslím, že nepotrebujeme mať vlastne takéto e, právne doklady v každom výbore. Tam sa hovorí o tom, že výbor pre právne záležitosti žiadal o takéto stanovisko. Ale samozrejme, že to je dopad našej správy. Nech čokoľvek z toho vzíde, musíme to zapracovať do práce našej komisie, nášho výboru. Takže v tom prípade je to vybavené. A ďalšia vec. A som veľmi rada, že pani Gebárdová povedala, že práva, ktoré majú občania na základe súdnych rozhodnutí Európskeho súdneho dvoru, že tieto práva by mali dostávať naši občania. A potom je tu samozrejme ďalšia vec. Viac menej ste povedali, že nepotrebujeme túto smernicu, respektíve, že by to mala by, malo byť výnimkou, že budeme mať takéto možnosti, pokiaľ ide o túto smernicu. A ja by som bola veľmi nerada, nešťastná, ak by tomu skutočne tak bolo. A kto vlastne toto chce v Európe? Chcú to občania v Európe, pretože celkom určite som si istá tým, že chcú, aby e, boli liečení. A samozrejme, že mnohí hovorili, že ak by sme sa mohli vyhnúť tejto smernici, tak by sme sa tomu vyhli, pretože to spôsobí veľmi veľa problémov v našich členských štátoch a každý dvíha ruky a dvíha ruky. A to je samozrejme politická diskusia, pokiaľ ide o to, čo chceme. Ale dostanete to, čo vidíte. Takže otvorte to a povedzte to otvoreným spôsobom čo chcete týmto dosiahnuť. Pani Rojtova, nech sa páči, vy ste požiadali o slovo. Ďakujem, ja som chcela reagovať na príspovok. Vážený pán kolega Ferreira, ja by som teraz chcela hovoriť práve k vám. Budete takí láskaví a môžete si založiť. Môžete prosím ma počúvať, pán kolega? Dáte si teraz sluchadla? No tak budem hovoriť teda po česky. E, o to, aby sociálni... Ja samozrejme chápem tým obavám, že ide o to, aby sociálne systémy neboli nejako nabúrané touto smernicou. Samozrejme, to musíme zohľadniť, tomu to, toto nesmie nastať. Ale toto je smernica o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. A je to smernica, ktorá vo svojej podstate upresňuje a modernizuje nariadenie 1048, ktoré je skutočne veľmi zastaralé. Dávno je v rozpore s rozsudkami súdneho dvora. A preto, čokoľvek dnes spravíme v tejto situácii, či to odložíme, nejakým spôsobom upravíme, tak musím povedať, že v súčasnosti majú pacienti právo a môžu vymáhať e, súdne, budem potvrdený, my nechceme, aby sa obracali na súdy, majú právo na na ambulantnú starostlivosť, keď je vyžiadanú, môžu si dať poskytnúť takúto starostlivosť v zahraničí a preplatia im to poisťovňa minimálne v tej výške, koľko by to stalo v ich členskom štáte, teda kde sú poistení. Čo sa týka hospitalizácie alebo takej špecializovanej starostlivosti, alebo teda také, ktorá je spojená s vysokými nákladmi, pacient má povinnosť vopred sa informovať u svojej zdravotnej poisťovne alebo v sociálnom systéme a má nárok na preplatenie minimálne vo výške, ktorá by bola preplatená v členskom štáte. Princíp spočíva v tom, že pacienti, ktorí veľa cestujú, aby nemuseli byť poistení vo viacerých členských štátoch, aby boli poistení pre tú zákonnú starostlivosť nielen akútnu, ale aj tú vyžiadanú. Práve preto by sme sa mali sústrediť na cezhraničnú starostlivosť, tak sa volá aj tá smernica. A ja skutočne vítam to, čo tam dala komisia, to, čo doplnila pani Verňo a ďalší kolegovia. To znamená, že my apelujeme na členské štáty, aby zabezpečili isté merateľné indikátory kvality, aby zvýšil dôveru v poskytovanie starostlivosti. Toto môžeme skutočne odporúčať. Bo toto je určitý konflikt so subsidiaritou a to je možno dôvod, prečo sa výbor NV chce spýtať na právny základ pre niektoré aspekty. Ak to budeme formulovať ako odporúčanie, tak samozrejme koordinácia bude v, e, v kompetencii komisie. A určite nájdeme nejaký spoločný kompromis a takýmto spôsobom by sme obohatili to nariadenie 1048. No ale to by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Um, Gephardt, Pani Gephardt, chcete ešte vystúpiť? Aha, ešte ani pani Šaldemoze. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa k tomu ešte vrátiť, lebo vidím, že pani Jorgensa ma očividne pochopila absolútne nesprávne a chcela by som trošku popraviť. Ja som v žiadnom prípade nepovedala, že my chceme niečo vrátiť. My chceme zamietnúť túto smernicu. Práve naopak ju považujem za veľmi dôležitú, lebo v mnohých členských štátoch sú práva pacientov problematické. A ja nechcem nejako spochybňovať to, čo už, e, tak povediať, schválil Európsky súdny dvor. Nemôžem povedať, že mňa sa to netýka, lebo v Nemecku sme už implementovali to, čo, o čom rozhodol Európsky súdny dvor. Nemôžem povedať, že pre nás je všetko v poriadku. Ja tu vidím na druhej strane aj dôsledky, ktoré to o sebou prináša. Musíme ich samozrejme zohľadniť. A vidím, že napríklad čo sa týka Nemecka, zdravotné poisťovne platia ošetrenie občanom, ktorí sa dajú ošetriť, ošetriť v zahraničí. A to je podľa mňa aj správne. Ten problém, ktorý medzi časom bolo možné skonštatovať, je ten, že sú tam aj isté dôsledky v iných členských štátoch tejto súvislosti. Spomeniem príklad. Napríklad máme viacero, teda je mnoho e, nemeckých občanov, ktorí si dajú e, vykonať určité zákroky v zubnej starostlivosti Polsku a zaplatia sa im tie sadby, ktoré sú bežné v Nemecku. Keďže v Polsku sú tieto služby väčšinou lacnejšie, je jasné, že je to veľmi výhodné pre nemeckých občanov a pre nemeckých pacientov. To, čo sa deje ale v Polsku, je to, že dentálne ošetrenie, respektíve ceny za toto ošetrenie, vstúpajú. A ja sa obávam, že nastane čas, keď polskí občania, ktorých životný štandard je nižší, si nebudú môcť tieto služby dovoliť, toto ošetrenie, respektíve polské zdravotné poisťovne budú preťažené, lebo jednoducho si nebudú môcť dovoliť uhrádzať tak, tieto sumy v takej výške. A toto je veľmi dôležitá otázka. A mne tu ide v tomto prípade o práva polských pacientov, ktorí majú mať rovnaký prístup k týmto službám, takisto ako nemeckí pacienti. A tu by som nechcela, aby tu vznikla nejaká nezdravá súťaž a práve preto sa musíme presne zamyslieť nad tým, aké dopady má tá legislatíva, ktorú príjmame a ako vplýva na všetky systémy. To otvorenie, ktoré ja chcem a ktoré si želáme, samozrejme, toto musíme zohľadniť, aby sme nedosiahli presný opak toho, čo sme vlastne chceli. A pre nás tu teraz vyplýva otázka, ktorú neustále spomínal aj Európsky súdny dvor, že sociálne systémy členských štátov nesmú byť zaťažované a nesmú byť v žiadnom prípade spochybňované. To je to, čo ja požadujem, aby sme zohľadili pri našej práci. To znamená, že ja sa nechcem na to pozerať iba z hľadiska majetnejších pacientov, ale chcem tu vidieť aj dopady našej činnosti na menej majetných pacientov a musím sa zamyslieť nad tým, ako chránia ich práva. Zároveň nechceme tu mať nejaký turizmus, ktorý by prebiehal na úkor niektorých ľudí. To je to, čomu chceme zabrániť. A to je práve tá otázka, ktorú si musíme položiť a kde hovorím, že sa musíme dobre nad tým zamyslieť, aby sme vedeli, aké to má dopady. To znamená, že aké dopady bude mať legislatíva v tejto oblasti. Preto stále hovorím, že skutočne si to musíme dobre premyslieť. Ak sa nám podarí ešte v tomto legislatívnom období nájsť nejaké dobré riešenie, tak som plne za. Ale ak takéto riešenie nebudeme mať, tak potom by som radšej bola za to, aby sme o tom diskutovali teraz o pol roka dlhšie a takto hľadali tú správnu odpoveď. Dobre, možno, že vy tu už nebudete, to je pravda. Ja som tu, ak tu teda skutočne budem, tak vás ubezpečím, že budem na tom pracovať. Ja teda vychádzam z toho, že tu budem, ale nemôžeme tú legislatívu spraviť tak, aby to záviselo od toho, či nejaký individuálny človek tu bude alebo nebude. Ide tu predsa o zdravie našich občanov, ide tu o našich pacientov. A toto je relevantné nielen v tomto legislatívnom období, ale aj v budúcom. Toto som vlastne všetko chcela povedať. Ďakujem. Dobre, nemám, mám pocit, že neviem, či, či nás niekam obzvedí táto diskusia. Pani Šaldemozo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som chcela povedať pani Ries Jurgensen, že ste iste nepochopili správne, čo vám hovorila pani Gebhardt a musíme objasniť naš, stanovisko našej politickej skupiny. Ďakujem pekne za tú príležitosť. Myslím si, že mali by sme počkať na preklady, aby sme mohli zaujať stanovisko ku konkrétnym návrhom a musíme sa zamyslieť nad tým, či je dôležité presunúť ten časový plán alebo nie. Myslím si, že dnes sa asi viac toho spraviť nedá. Ďakujem. Well, sorry. Prepačte. Ja som chcela len pár pripomienok eh, dnes, pretože som predložila niekoľko pozmenujúcich návrhov. Boli to pozmenujúce návrhy, e, ktoré sa zameriavali na tú oblasť, kde si myslím, že by tento výbor mal čo povedať, pretože návrhy tej, tohto výboru sú dosť slabé a ide o celú túto otázku kvality a bezpečnosti a informačných noriem a tak ďalej. Pretože som ti prečítala veľmi e, zaujímavý článok e, v nedelných novinách a tam sa v podstate um, obrazila odrazu mapa, kde ste si to pre Boha dali dať spraviť. A to, samozrejme, že tam išlo o um, zuby, o kozmetické zásahy a tak ďalej. Ale v podstate tam jasne povedali, nemôžeme vám garantovať, ak pôjdete ako pacient do zahraničia, aká kvalita, respektíve bezpečnosť s tým bude spojená. Samozrejme, že komisia toto dala na informačné siete, pokiaľ ide o schopnosť prístupu, ale myslím si, že ten jednotlivec eh, je v dosť slabej situácii, pokiaľ ide o to, že by sme mali mať ďaleko silnejšie eh, regulačné normy v tomto návrhu a práve preto si myslím, že by som chcela podporiť to, čo by sme mali zlepšiť, eh, to, čo zlepšiť by sme mali to, čo predložila komisia, pretože to je ten základ. A samozrejme, že je tam veľmi veľa otázok, ktoré z tohoto vyplývajú, kto zodpoveda za to a za to. Ja samozrejme tvrdím, že ten e, členský štát vlastne, ktorý, ktorý e, je e, členským štátom z ktorého pacient chce vycestovať v nadväznosti na takúto starostlivosť, nie je povinný dávať všetky tieto informácie, ale mal by to byť ten štát, kde si tento pacient chce toto ošetrenie zabezpečiť. Nie, že by sa to nedalo napraviť. Dalo by sa to napraviť, ale myslím si, že celá táto otázka, ktorá sa týka tohto návrhu, je, že ten zámer nie, že by nebol dobrý, ale v podstate my hovoríme, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. Takže dostávame sa k tomu bodu, že či skutočne máme to spraviť pred voľbami, po voľbách, ale je to otázka skôr toho. My by sme mali určiť časový harmonogram a veľmi dobre viem, že niektorí kolegovia v podstate chcú, aby sa to pozršalo, niektorí chcú, aby sme to robili rýchlejšie. Je to samozrejme veľmi dôležitý kus legislatívy, a či to bude fungovať a či to bude naozaj e, výhodou pre pacienta. Ja si myslím, že toto by mohli sme dosiahnuť, že to by naozaj sa ne, nedá sa to pravdepodobne dosiahnuť veľmi rýchlo e, práve v nadväznosti na všetky tie otázky, ktoré do toho vstupujú. A dôvod, prečo to hovorím, komisia veľmi dobre vie, že budeme mať európsky zdravotný systém, ktorý bude fungovať. To znamená, že ak niekto ide na dovolenku, tak má oprávnenie byť ošetrený v inej členskej krajine, pokiaľ ide o nejaký náhly o nutný proste zásah. A jeden z najväčších problémov, na ktorý som narazila, a na toto nám musí komisia ešte dať odpoveď, pretože to musíme vyriešiť, napríklad mnoha ľudí z mojeho volebného okresu. Ide do Španielska. V Španielsku e, ochorejú, majú oprávnenie na e, takéto e, zdravotné ošetrenie v prípade nutnosti a potom ho ich tá sanitka odvezie nie do štátneho zariadenia, ale súkromného zariadenia a dostanú potom faktúru na 8 tisíc eur. Takže možno, že to vyriešime nejakými pozmenujúcimi návrhmi. Európske súdne rozhodnutia s tým musíme naozaj konať v súlade. Mala by to byť jasnosť, ktorú by nám poskytla táto smernica a naozaj aj by sa mala opierať o istý právny základ. Musíme samozrejme e, dosiahnuť predchádzajúci súhlas. Nedávno som sa rozprávala s mojou lekárkou, ktorá je liberálka a je vlastne za to, za návrh v tejto oblasti, ale Ehm, tento lekár povedal, pretože vie veľmi dobre o financovanie, o zdravotnej službe a tak ďalej, povedal, že áno, musí to byť predbežný súhlas nie zo strany experta alebo lekára, ale zo strany komisie, ktorá má pod palcom zdravotné služby, pretože v konečnom dôsledku to bude vlastne rozpočet zdravotníctva, ktorý bude pod istým tlakom. Takže veľmi dobre vieme, že môže byť lepšia starostlivosť, alebo chceme, že zabezpečiť, aby to bolo efektívnejšie. Môžeme povedať, pošlite nám týchto 10 pacientov s rakovinou um, prstníkov do našej krajiny a tak ďalej. Ale samozrejme, že by bolo nebezpečné, ako vidíme na základe v podstate mnohých článkov, ktoré sa objavujú v novinách, že by to bolo obmedzený spôsob, e, že môžete ísť kedykoľvek a môžete sa obrátiť na zdravotné služby v inom členskom štáte. Toto nie je úmyslom tohto, tejto smernice. A ani samozrejme tie súdne rozsudky, ktoré padli na Európskom súdnom dvore, nesledovali tento cieľ. Je to vlastne hm, samozrejme nie, že by pacient mal mať prístupnú zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek členskom štáte a nemali by sme v podstate vzbudzovať nejaké zbytočné nádeje, pretože veľmi veľa ľudí, veľa starších ľudí nechce jednoducho cestovať do iného členského štátu, ale chce mať dobré zdravotné služby v svojom vlastnom štáte. Mali by sme byť rozumní, pokiaľ ide o túto otázku a kľúčovou otázkou je, aby to fungovalo. Pokiaľ ide o prácu komisie, naozaj sa tam objavili veľmi dobré e, návrhy, Napríklad táto spolupráca medzi expertnými e, kruhmi a e, centrami excelentnosti alebo výnimočnosti. Takže ja som predložila dosť veľa pozmenujúcich návrhov, hlavne pokiaľ ide o e, zvýšenie bezpečnosti pre takýchto spotrebiteľov, ale znovu si myslím, že nie sme v podstate v stave definovať nemocničnú starostlivosť, pretože ak vezmeme do úvahy rôzne prístupy e, rôznych členských štátov, nemocničná starostlivosť v podstate je definovaná podstatne odlišne v členských štátoch a musí to vychádzať z praktik v danom členskom štáte a z oprávnenia, ktoré majú ostatní pacienti v danom členskom štáte. Ja si myslím, že by sme naozaj mohli dosiahnuť veľmi dobrý kus legislatívy, ale vyžaduje si to ešte veľmi veľa práce pán Burke a pani uh, eh, Vernu. Ja som tieňovým spravodajcom, pokiaľ ide o túto záležitosť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme spravili krok dopredu, pretože naozaj ide o to, že sa musíme zameriavať na pacientov. A to som spomínal už aj predtým na ďalších zasadnutiach, hlavne samozrejme na tie výhody, ktoré z tohto môžu mať ja si myslím, že sa musíme predovšetkým na pacientov zamerať a myslím si, že je to dobrý návrh, pokiaľ ide o tento dokument, ale nemali by sme každopádne stratiť zo zreteľa to, čo sledujeme. Ja už som sa stretol s niekoľkými ľuďmi a mnohí vlastne veľmi privítali tieto dobré myšlienky, ale súčasne nie je nutné prijať každý takýto návrh a nič by sa v konečnom dôsledku potom nakoniec nezmenilo. To by nebolo dobre. Takže ja si naozaj myslím, aby sme spravili ďalšie kroky a postupovali v tejto záležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja chápem to čo, to, čo povedal predrečník a treba sa zamerať na to, čo je podstatné. Teraz dva komentáre. Čo sa týka zubárov v Polsku, Dúfam, že si všetci uvedomujú, že toto sa netýka mobility pacientov, toto je trošku iná vec. A potom tá druhá vec, čo ste spomínali toho liberálneho lekára. Keď on teda hovorí, že to bude stať veľa peňazí a že si treba to dobre, dopredu priemyslieť, tak čo ja vlastne chcem povedať, je to, že spoločnosť a členský štát musí poskytovať starostlivosť svojim občanom. Ak občan ide do zahraničia, tak mu bude uchradené iba to, koľko by to stálo v jeho domácej krajine. To znamená, že keď orgány hovoria, že to bude stať veľa peňazí, tak hovoria o niečom inom. A jednoducho je na to iba jedna odpoveď. A síce, že sa spoliehajú na to, že ľudia budú zomierať a budú na čakacom zozname lebo môžu zaplatiť iba to, čo by zaplatili v ich členskom štáte. To znamená, že povedia, že dobre, desiatka, 20 na zozname snáď umre a potom niekto môže do zahraničia. Ja jednoducho nerozumiem tým argumentom, ale budete do zahraničia a bude to stať toľko isté, ako by to stalo domáce krajiny. Takže prečo hovoria všetci, že to bude stať viacej peniazy? Jednoducho, najlepšie by ľudia asi zomreli, aby to lacnejšie. Verte mi, pani Jorgensen, Spojenom kráľovstve máme dobré skúsenosti s vysielaním pacientov do zahraničia. Prečo? Lebo jednoducho máme 20 rokov konzervatívnu vládu, ktorá neinvestovala do zdravotníckého sektoru. Nemáme lekárov, sestričky a mnohých ľudí posílame do Francúzska na ošetrenie, napríklad starší ľudia sú tam častokrát ošetrovaní, ale o toto tu nejde. Ide o to, aby sme ľudí mohli posielať a môj lekár nepovedal, že by, by to malo byť lacnejšie. On povedal, že ak tam bude kritérium, ktoré my stanovíme pre ošetrenie zahraničí, tak to by dávalo zmysel. On nepovedal, že je proti tomu. On povedal, že by to malo byť riešené rozumne, aby to nebolo tak, že vyčerpáte všetok svoj rozpočet, nebudete zaplatiť za iné veci. Jednoducho nesmiem popierať to, že sa to netýka nákladov táto vec. Jednoducho to je realita. Mohlo by to byť lacnejšie poslať niekoho do zahraničia. Áno, niekedy posielame aj z tohto dôvodu. Dobre, ale predsa nemôžu sa spoliehať na to, že pacienti im zomrú na tých čakacích zoznamoch. Ale predsa hovoríme tu o kritériách, pokračuje predsedkynia. Ten dôvod, prečo posielame ľudí do zahraničia, je to, lebo sa to považovalo za neprimerané, aby ten človek bol na čakacom zozname. A práve, práve o toto tu ide. To znamená, že ide tu aj o tú, to predbežné schválenie. No a nechcem tu hovoriť o nejakých detailoch, máme, na, na toto máme pozmeňujúce návrhy. Myslím si, že táto vec sa skôr týka toho, ako to bude fungovať v praxi. Ako to bude fungovať pre pacientov a to vôbec nepodkopáva ten domáci systém. A myslím si, že na tomto pracuje aj komisia a preto sú tu tie pozmeňujúce návrhy. Pani Weiler, chcete reagovať? Ich darf. Äh, Dobre, takže pokiaľ môžem, ja by som chcela äh, povedať ešte pár slov k také vecnosti. Samozrejme, äh, v táto citlivá situácia vládne v mnohých členských štátoch, od Spojených kráľovstva, od Švédska do Estónska, cez Polsko. Áno, je to skutočne tak, že tá kvalita zdravotných systémov v členských štátoch je rozdielna. To je jednoducho tak. A je to rozdielne, koľko peňazí členské štáty vydávajú. Vynaložia na svoj e, systém zdravotnej starostlivosti a na jeho ďalší rozvoj, ďalšie vzdelávanie. A práve toto ďalšie vzdelávanie, to sú aj ťažké E, choroby, ktoré sú ťažko liečiteľné. Myslím si, že toto je pre mňa jeden z bodov, aby sa niektoré členské štáty nevzdali e, nevzdali e, úplne svojej zodpovednosti, ako to urobila pravdepodobne Spojené kráľovstvo, pretože nechcela, nechceli a mnohé členské štáty v podstate nemôžu, čo je ich kapacita ako je Litva napríklad a iné malé, malé štáty nemôžu predsa mať e, tento e, široký rozsah know-how a e, poskytnúť pre mnohé ťažké choroby všetko to, čo nejaký priemyselný štát, ako je Nemecko, Španielsko alebo Švédsko. Musíme tu nájsť určitú rovnováhu a pre mňa je dôležité napríklad, aby ženy, ktoré v Poľsku, to som počula, teda polské ženy, ktoré ochorejú na rakovinu prsníka, aby oni v Polsku umierali, čo sa všade vo svete už dá liečiť. Jednoducho my musíme tlačiť aj na členské štáty, aby sa zlepšili. Polsko sa jednoducho nemôže uzavrieť a povedať, že toto by malo v budúcnosti robiť len Nemecko alebo Švedsko, ale že by mali vyvíjať aj vlastné kapacity, aby pre takúto, takéto ochorenie, čo už je takmer ľudové ochorenie, ono je veľmi rozšírené. Musia jednoducho vytvárať kapacity. Tu je samozrejme isté riziko, pretože členské štáty môžu povedať, že keď už máme takýto druh turistiky, tak dobre, tak môžeme týchto poslať tam a týchto tam a my v podstate nemusíme si tvoriť žiadne zdroje u nás niekde v dedinách Takže toto je aj úloha nášho Európskeho parlamentu. My sme skutočne, máme skutočne veľký záujem na tom, aby aj v poslednom kúte Bavorského lesa alebo v Laponsku, aby sa tam poskytovala primeraná zdravotná starostlivosť. To neznamená ale, že by sme nemali vymieňať pacientov a že by sme tie čakacie lehoty nemali skracovať. Aj my u nás v Nemecku už máme e, čakacie lehoty a takisto by sme mali zredukovať príplatky ja som chcela povedať, že e, je si treba uvedomiť, že všetky členské štáty sedia, na, sedia za sklom a možno, že za posledné mm, roky nebolo tak modernizované, ako by sa malo. A toto platí tak pre Veľkú Britániu, ako aj pre Nemecko. Mulțumesc, iertare, am venit puțin mai e, târziu la dezbatere, dar am purtat-o și în celelalte comisii, că sunt shadow în, într-o altă comisie. Diskutovali sme to aj v iných e, výboroch, pretože som tieňovou spravodajkyňou. Ja si naozaj myslím, že si musíme niečo objasniť. My sme výbor IMKO, i keď niektorí kolegovia smerom doprava hovoria, že mali by sme mať e, trh bez služieb, ale my musíme brať do úvahy ceny služieb e, v tejto oblasti a ja vždy uvádzam ako príklad Rumunsko, pretože tam sa vždy niečo deje. Populácia je polarizovaná z ekonomického hľadiska Niektorí sú mobilní z istého hľadiska, niektorí nie sú mobilní. Oni si nemôžu dovoliť cestovať, pretože štát im preplatí len to, čo by sa zaplatilo vo vnútri samotnej krajiny. A v zahraničí častokrát sú tie náklady ďaleko vyššie a cítim aj sociálne dôsledky. Samozrejme, že my budeme poskytovať vysokokvalitné služby tým pacientom, ktorí môžu cestovať, nie fyzicky cestovať, ale ktorí si môžu dovoliť zaplatiť e, poplatky navyše, ktoré v podstate sú spojené s takýmito službami v zahraničí. V Rumunsku nebude vlastne tým pádom existovať motivácia, prečo vlastne podporovať služby lepšej kvality. A prirodzene, že tie klesajúce príjmy, to je tiež záležitosť, ktorú je potrebné brať do úvahy. Ja som tieňovou spravodajkyňou aj vo výbore pre ženské otázky. My um, rodíme deti, my musíme mať takéto služby v blízkosti nášho bydliska. Je to takmer ako keby ste išli na nejakú stanicu uh, pohotovostnej služby. Niekto, nikto si nemôže dopredu e, plánovať narodenie svojho dieťaťa. Nie, nie, nie sú ľudia, ktorí si môžu dovoliť vycestovať do zahraničia a tam porodiť dieťa. A musíme brať aj ďalší aspekt do úvahy. Keď si každý štát vydefinuje a vypracuje zoznam e, zdravotnej starostlivosti, nemocničnej starostlivosti a tak ďalej, možno, že nepríde k prepojeniu, že to proste nebude e, v súlade. E, to, nebude to súhlasiť, proste pokiaľ pôjde o jeden vnútroštátny zoznam a druhý vnútroštátny zoznam. A tým pádom to nebude preplatiteľné. Možno, že iný členský štát nezapracuje takéto liečenie na svoj zoznam a skončíme v takej situácii, že pacient bude vlastne mu odopretá takáto služba zdravotnej starostlivosti, pretože to neuznávajú niekde v inom členskom štáte. Ja si naozaj myslím, že musíme práve v našom výbore venovať veľmi veľa pozornosti všetkým týmto otázkam. A ekonomické rozdiely medzi členskými štátmi by sa mali brať každopádne do úvahy. Veľmi veľa lekárov a veľmi veľa sestričiek už odišlo e, z našej krajiny do Spojeného kráľovstva, takže nám chýbajú lekári, budú nám v budúcnosti chýbať aj pacienti. A nechcela by som trvať na tom, ale my všetci asi poznáme tieto argumenty. My sme všetci predložili pozmenujúce návrhy a len prostredníctvom práce na týchto pozmenujúcich návrhov by sme mohli dospieť k istému riešeniu. Tým by sme uzavreli, hádam, túto diskusiu. Patričným spôsobom sme si vymenili názor. Nevieme, že či komisia chce prehovoriť alebo nechce prehovoriť, inak by sme dali slovo spravodajkyni Takže teraz mi asi poviete, že v čom sa mýlim v nadväznosti na to, že váš návrh je perfektný a rieši všetky problémy. Samozrejme, že to nepoviem, ale chcela by som objasniť niekoľko eh, bodov v našom návrhu. Čo sa týka tohoto návrhu, tak eh, samozrejme predchádzali mu isté úvahy, ktoré trvajú niekoľko rokov a musím povedať, že zvolili sme skutočne racionálny postup. Cieľ bol objasniť právo na mobilitu pacientov a potom riešiť aspekty poistenia, zaoberať sa bezpečnosťou a samozrejme aj kvalitou. Čo sa týka kvality a bezpečnosti, tak tu by sme navrhovali informovanie pacientov, požiadali sme, aby všetky členské štáty sa zaviazali kolektívne politicky, že budú definovať normy pre kvalitu a bezpečnosť a že zabezpečia aj kontrolu. Požiadali sme o tento politický kolektívny záväzok a toto vlastne zodpovedá tej úlohe, ktorú majú, ktorú majú služby o verejnom záujme. Potom sa považovali za dôležitú ešte kvalitu a bezpečnosť tých služieb, ktoré sú poskytované pacientami teda pre pacientov, pardon. Tá diskusia, ktorú som si vypočula, bola veľmi zaujímavá. Určite budeme tieto veci zohľadňovať v najbližších týždňoch. Naša smernica má doplniť smernicu o sociálnom zabezpečení. Vieme, že existujú tu obavy z toho, ako budú vyzerať aspekty napríklad pri ambulantnej starostlivosti. Našim cieľom nie je korigovať toto nariadenie, ale ho doplniť. To znamená, že nejde tu ani o žiadne zdvojenie, nechceme to nariadenie kopírovať, nechceme sa venovať tým istým problémom, ale chceme zároveň rešpektovať judikatúru súdneho dvora a chceme zadefinovať naše ciele. Čo sa týka rovnosti, samozrejme spomínalo sa to veľakrát a parlament o tom často hovoril, na komisii sme sa snažili rešpektovať právo pacientov a samozrejme zohľadnili aj zdravotnícke systémy členských štátov, ktoré slúžia ich občanom. Jednoducho musíme si uvedomiť, že občania nemajú vždy chuť cestovať po Európe. Väčšinou je to tak, že každý chce byť ošetrený čo najbližšie k svojmu bydlisku. Snažili sme sa rešpektovať tento prvý cieľ zdravotníckých systémov. Chceli sme to ale riešiť aj rozpočtovo, preto sme predložili aj návrh, ktorý prináša minimálne náklady pre zdravotnícke systémy. To znamená, že zdravotnícke systémy refundujú iba to, čo by sa normálne preplatilo. V Európe máme nerovnaké systémy. Sú veľmi rozdielne v každom členskom štáte. My veľmi dobre vieme, že sú tu veľké obavy a Dospeli sme k tomu, že sa nám nepodarilo v plnej miere opraviť tú smernicu a že zároveň sme nemohli požadovať o zdravotníckých systémoch, aby zvyšovali náklady a aby uprednostňovali presun pacientov do zahraničia. Častokrát sa hovorilo o zubárskych službách, hovorilo sa napríklad aj o plastickej chirurgii. Väčšinou toto nie je preplácané. Pri plastickej chirurgii nejde o túto smernicu, tam nejde o to, aby sa preplácali služby plastických chirurgov, lebo konec koncov pacienti na to nemajú právo tak či tak. My sme sa snažili akurát doplniť návrhy parlamentu v oblasti rovnosti a chcela by som vysvetliť to, že náš postup bol, aby sme zohľadnili obavy zdravotníckých systémov, čo sa týka ich rozpočtov. A samozrejme si vypočuli veľmi zaujímavé príspevky, ktoré sa týkali definície e, nemocničnej starostlivosti. Snažili sme sa vytvoriť jasný právny rámec pre pacientov, Máme tu 27 rôznych systémov, ktoré je veľmi zložité vzájomne prepojiť. No a pre pacienta je samozrejme zložité pochopiť, ktorý zoznam je správny, ako to bude celé fungovať, keď tie služby sú tak rozdielne. A samozrejme je tu aj nerovnosť, čo sa týka poskytovania starostlivosti. Pani Rojtová prezentovala tiež zaujímavé myšlienky, ale tu ide o text, ktorý tú judikatúru má ujasniť a z našho hľadiska by malo ísť o to, aby ten text bol čo najjasnejší a teda najzrozumiteľnejší pre našich pacientov. Nevytvoríme 27 rozliečných systémov, ktoré budú fragmentovať právny systém, aby nekomplikovali e, situáciu pre pacientov. Dobre, vrátime sa k spravodajkyni, ale nepochopili ste ma asi správne a nenavrhujem, aby sme tu mali iba smernicu o sociálnom poistení a nemali túto smernicu, čo som ja hovorila, je, že v zásade, čo sa týka tej smernice o, o, o zdravotníckej starostlivosti, mala byť jednoduchá. A, a tu ide skôr o to, že skôr o to, ako to celé implementovať. To ide pri, o to ide pri európskej legislatíve. Jednoducho to je najzložitejšia implementácia, transpozícia. Pani Verňo, chceli by ste to ukončiť? Merci, madame la présidente. Alors, comment synthétiser... Ďakujem, pani predsednička. Áno, bol to taký zaujímavý dokument, ktorý viedol k takej živej a vášnivej diskusii. Je to výborné, je to téma, ktorá je mimoriadne zložitá a my vidíme, že tá rozprava, o, e, ktorú teraz vedieme, je fakt e, zaujímavá. Ja som skonstatovala, a to ma teší, že je množstvo vecí, ktoré sú ešte nevyriešené a trošku je to znepokojivé, ale konštatovala som, že skupina PSE, ktorá je, PSE, ktorá je okolo mňa, tá má jasnú linku, líniu a to ma trošku ukľudňuje. Čo som chcela povedať, e, že nikto nepovedal, že sme proti tejto smernici, to sme nikdy nepovedali, dokonca sme hlasovali za to, aby bola smernica vydaná, ktorá objasní práva pacientov, takže myslím si, že sme sa na tom všetci zhodli a tiež na tom, že chceme za prvé zlepšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti v Európe a bezpečnosť pacientov bez toho, že by sme bránili v mobilite pacientov, pokiaľ je nutná. A ja si myslím, že Barbara uviedla niektoré prípady takéto nutnosti a bez toho, aby sme preháňali alebo stimulovali túto zdravotníckú turistiku, ktorá by mohla viesť problémom, o ktorých hovorila Evelyn, o, medzi Nemeckom a Polskom. To sú stále tie to je tá zdravotná starostlivosť, to nemá e, nič dočinenia s plastickou chirurgiou, teda takéto problémy existujú medzi Maďarskom a Francúzskom a čo takisto povedala Evelina, čo sme viackrát pertraktovali, je o, ide o to, aby niektoré členské štáty niesli tú základnú zodpovednosť, ale e, jednoducho oni neinvestujú do toho, aby sa tí paciente, tí um, dobre cítite, zdravie sa nespotrebováva, to nie je spotreba, to občania sú pacienti, musíme si my zaobchádzať ako s pacientami. Myslím si, že toto je potrebné vyjasniť, aj keď ten cieľ je samozrejme obmedzený, ale Text komisie sa mi nezdá dostatočne uspokojivý. Myslím si, že tá rozpráva to tiež dokazuje. Je tu množstvo vecí, ktoré treba objasniť. Je tu istá vyváženosť medzi právami pacientov a vyváženosťou zdravotníckých systémov. Toto je tiež mimoriadne dôležitý bod, pretože pokiaľ by naše systémy explodovali, systémy zdravotníckej starostlivosti. Potom by už nebola ani bezpečnosť pre pacientov, ani nič iné. Takže myslím si, že tu máme zásadný problém. Myslím si, že tu treba takisto predvídať, ako bude vyzerať tá mobilita pacientov do budúcnosti. No a samozrejme je tu takisto potrebné myslieť na mobilitu pracovníkov v zdravotníctve. My sme sa s tým žiaľ dostatočne nezaoberali, ale my sme politici a my by sme mali mať víziu Európy a tu pri najmenšom jednu generáciu dopredy. Toto urobil vždy, robil vždy Jacques Delors, jeden z otcov zakladateľov. My e, si to musíme e, my si musíme vyjasniť a objasniť, objasniť tie zásadné problémy, ktoré, ktoré sú v texte a ktoré komisia neobjasňuje. Toto sú politické témy. Ja si myslím, že všetci potrebujeme na to čas a s tým súhlasíme. No, môj kolega odišiel. Škoda, ja, on povedal, že my sme dostali tie správy expertov dosť neskoro. Ja mám dojem, že naša predsednička už od uh, Jesenie žiada, aby sa vyjasnili kompetencie medzi výborom Envy a výborom Imko a dosiaľ sme dostali uspokojivú ospoveď. No dobre, takže ja vám ho želám a myslím si, že je to teda ženská vlastnosť za ich výdrž, pretože dnes e, vydržali a my vlastne až začiatkom e, marca budeme mať právne stanovisko, ktoré nám to objasní. E, na budúci štvrtok sa stretneme so všetkými tieňovými spravodajcami. Pani Rojtová tu povedala dnes veľmi zaujímavé veci, niektorým bodmi súhlasím. Tam nájdeme kompromis, ale tu máme právo pacientov, kvalita a bezpečnosť a toto je treba všetko zladiť a pritom ale neohroziť naše zdravotné systémy. The, the, the view from, to, uh, await the view from the Legal Affairs Committee and... Ako som už hovorila, Budeme musieť počkať ešte na stanovisko výboru pre právne záležitosti, pokiaľ ide o právny základ. Takže budeme o tomto hlasovať potom v Štrasburgu, pani Vernon. Takže vám to dá v podstate viac času, že budete môcť prediskutovať isté pozmenujúce návrhy, čo sa dá akceptovať, pričom by bolo možné dospieť k nejakému kompromisnému návrhu a tak ďalej. Je tam 400 pozmenujúcich návrhov z 400 náš výbor, 400 eh, výbor pre zamestnanosť a 700 výbor pre životné prostredie. Takže naozaj je veľmi veľa práce ešte pred nami, kým dosiahneme nejaký konsenzus a naozaj budeme musieť doskázať, že táto smernica naozaj môže fungovať. Takže dáme slovo ešte tomuto pánovi, pretože toto bola naozaj veľmi ženská diskusia dnes. Pán Ferreiro, pán Brok, ja nemám s týmto nejaké ťažkosti, ale myslím si, že je veľmi dôležité, pani predsedníčka, a bolo by dobre, keby sme to politicky nejakým spôsobom nezačali rozdielovať. To je veľmi dôležité. Myslím si, že skutočne by sme mali patričný záujem prejavovať o tieto veci. Ja nezodpovedám za politiku, o tomto rozhodujú politické skupiny. Ale môj názor je, musíme to naozaj správne postaviť na nohy, aby to fungovalo, pokiaľ ide o táto smernica. A politici môžu povedať, čo chcú, čo nechcú spraviť, ale my jednoducho v tejto oblasti potrebujeme mať smernicu a musíme mať aj nejakú právnu jasnosť v tomto. A za tých 15 rokov, čo som bola v parlamente, niekedy návrhy komisie potrebujú isté zlepšenie, ale každému z vás veľmi pekne ďakujem za vaše príspevky.